Good morning. I will continue speaking Portuguese. Dobré ráno, takže ja budem pokračovať po portugalsky, hovorí pani predsednička. OK, thank you. Good morning. I will continue. Dobre, takže už máte sluchadla eh, všetci a ja budem pokračovať ďalej po portugalsky. O primeiro ponto da ordem de uh, trabalhos. Takže prvým bodom dnešného programu sú oznámenia predsedničky. A teda čo by som chcela oznámiť? Nuž. Myslím, že niektorí z vás už dostali túto informáciu, že pani naš, predsedajúca pani Svensson oznámila, že sa vzdáva svojho postu v Európskom parlamente zo zdravotných dôvodov. A v súlade teda s rokovacím poriadkom pani e, Jaroka, ktorá je prvá predsedníčka, prevezme jej funkciu do voľby nového predsedu nášho výboru. Na včerajšom zasadnutí koordinátorov bolo prijaté také rozhodnutie, pri ktorom pripravíme tlačové vyhlásenie, aby sme vyjadrili naše e, polutovanie alebo poďakovanie našim e, pani Svensson za jej úsilie a za jej mm, intenzívnu prácu a za záväzok v prospech e, ochrany práv žien a otáz- zasadzovanie sa v otázke rodovej rovnosti. Takže toto je momentálna situácia. Myslím, že všetkým nám je ľúto z tejto situácie, nielen preto, že pani Svensonová Ehm, vyvinula veľké úsilie pri predsedovaní tohto výboru, ale takisto nám je ľúto aj z dôvodov, ktoré ju viedli k tomu, že ehm, odstúpila zo svojej funkcie. Dúfajme, že sa jej podarí ehm, sa vyliečiť a že všetko bude v poriadku takže dúfame, že sa s ňou v budúcnosti stretneme v parlamente alebo vo Švédsku alebo na nejakom inom mieste. Takže to, túto informáciu som vám poskytla. Teraz by som vás chcela všetkých opäť privítať eh, po skončení letnej prestávky. Dúfam, že všetci ste si dobre oddychli a dobili ste svoje batérie a že ste mali vynikajúcu možnosť si oddychnúť. Dúfam, že každý, kto tu dnes v miestnosti je, si doplnil energiu a tak, aby sme túto energiu teraz eh, mohli využiť v e, prospech našej práce. Bod číslo 2 je prijatie dnešného programu schôdze. Bod číslo 14, čo sa týka delegácie výboru práva žien a dobrovoľnosť do Záhrebu 15. a 17. júna. To bude bod číslo 9. Potom bod číslo 11, e, správa pani e, Svensson o rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu. To bude presunuté na budúcu schôdzu. A takisto aj na včerajšom výbore pre koordinátorov sme požiadali pani Jaroku, aby teda prevzala túto správu, keďže ona je prvá predsednička tohto výboru. A ona bude aj dočasnou predsedničkou, kým zvolíme nového predsedu. Takže myslím, že návrh e, programu schôdze môže byť prijatý, teda keď nevidím niekoho, že by mal niečo proti. Pani Figuere sa si o slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som taktiež chcela zaželať všetkým alebo všetkých by som chcela privítať po návrate z mm, dovolenky a plne súhlasím s tým, čo doteraz povedala pani predsedajúca. Včera na stretnutí koordinátorov sme zdôraznili, aké je dôležité aká je vlastne dôležitá situácia kole Evy Brit Svensson a že ako nám je ľúto tejto situácie. A ako poslankyňa skupiny a ako takisto aj priateľka a kolegyňa pani Svensonovej VEP v GUE e, by som chcela zdôrazniť akú úlohu pani Svensenová zohrala v boji za práva žien a v podpore rodovej rovnosti. Eva Brit eh, bola plne um, bola plne zaviazaná tejto svojej, novej, tejto svojej úlohe, naozaj sa zžila s touto prácou aj nielen v parlamente, ale mimo parlamentu, v rôznych krajinách, eh, vrátane mojej prišla niekoľkokrát do Portugalska a skutočne stála za svojimi princípmi v boji za práva žien. A v tomto zmysle by som len chcela vyjadriť, že táto situácia je skutočne veľmi smutná. A samozrejme želáme pani Svensenovej skoré uzdravenie. A chcela by som ešte raz poďakovať za všetko jej úsilie a chcela by som jej poďakovať za to, čo urobila v, v rámci Európskeho parlamentu a v tomto výbore. Ďakujem pekne, pani Figueredo. Teraz eh, sú tu ďalšie tri oznámenia predsedničky. zajtra od 17.45 do 18.30 bude spoločné rokovanie s výborom LIBE. S cieľom eh, viesť eh, novú koordinátorku, ktorá bude s eh, pani Fasiliedo, ktorá sa bude venovať otázke boja proti obchodovaniu s ľuďmi a takisto príde aj na naš, zasadnutie našho výboru v Štrasburgu 15. septembra od 8.30 um, do 10.30, aby e, sa vyjadrila k viacerým správam, ktoré sú pomerne naliehavé. Bod číslo 4. Schválenie zápisníc zo schôdzi 20. apríla, 14. až 15. júna. Zápisnice sú vo vašich dokumentoch, ak nie sú žiadne námietky. Nastolené do konca schôdze budeme považovať tieto zápisnice za schválené. Bod číslo 5 oznámenie predsedničky o odporúčaniach, ktoré prijali koordinátori. Na schôdzi 13. júla boli prijaté rozhodnutia, ktoré máte vo svojom spise a ak nie sú žiadne námietky, tak budeme považovať tieto odporúčania za prijaté výborom. Bod číslo 6. Hlasovanie. Tak pripravte si svoje eh, elektronické kartičky. Evidenciar o meu. Ja tiež vyhľadám svoju. Prvá um, otázka je pozícia parlamentu k návrhu rozpočtu na 2012 po úpravách rady. Všetky oddiely. Slovo dávam spravodajkyni, pani Matere. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Takisto by som chcela privítať všetkých kolegov po letnej prestávke. Chcela by som vysvetliť viaceré body, eh, ktoré boli rozhodujúce v pri príprave hlasovacieho zoznamu chcela by som e, vysvetliť e, čo sa týka e, stretnutia 14. júla, ja som nebola prítomná, takže chcela by som len zdôrazniť niekoľko vecí, ktoré, chceli, ktoré by boli odporúčené a z hľadiska hlasovania bolo by dobré, keby sme e, sledovali to poradie, o ktorom rozhodol výbor vo vzťahu ku kríze. Je dôležité a podstatné, aby sme sa držali tých e, cieľov, ktoré si Európsky parlament ustanovil v oblasti e, rovnakej príležitosti a sociálnej rovnosti a je tam navýšenie o 1 milión eur v, do sociálneho fondu v línii pre technickú a operatívnu pomoc. To je na báze rozhodnutia komisie. Európskej komisie toto by nám umožnilo vytvoriť skupinu na vysokej úrovni, ktorá by sa mohla zamerať na rovnaké zaobchádzanie s ľuďmi a takisto aj s ľuďmi alebo s občanmi, ktorí trpia určitým postihom. Ďalej, čo sa týka programu DAFNE, to je boj proti násiliu. Chcela by som e, zabezpečiť rovnakú e, výšku prostriedkov, ako bolo v rozpočte 2010. To je veľmi podstatné, aby sme mohli pokračovať v práci na viacerých projektoch, ktoré E, na ktoré sa, alebo ktorým sa komisia aj parlament venujú dlhé roky už, čo sa týka boja proti násiliu. Potom ďalší cieľ je zabezpečiť nové zdroje, aby sme mohli pokračovať e, v tej práci najlepšie, ako vieme. A keďže máme tu aj zástupcu komisie, možný, možno by nás mohli poinformovať o tom, akým spôsobom e, chceli znižovať e, prostriedky na program DAFNE bez toho, aby sa v podstate znížila možnosť boja proti násiliu páchanom na ženách a zraniteľnej spoločnosti. A napokon, čo sa týka Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť vo Vilniuse, je podstatné, aby sme zabezpečili rovnaké financovanie, ako to bolo v roku 2010. Ja som sa skontaktovala priamo s inštitútom a skutočne potrebujú nové prostriedky, aby im boli pridelené najmä na výdavky na zabezpečenie nových priestorov, pretože litovská vláda už nebude ďalej poskytovať priestory, ktoré momentálne využíva tento inštitút vo Vilniuse a to nastane od budúceho decembra. Takže je podstatné, aby tie prostriedky mali k dispozícii a mohli si prenajať nové kancelárie. Potom ďalšou, ďalším dôležitým faktorom je, že potrebujú nových pracovníkov, aby skutočne mohli rozbehnúť jednotlivé programy. Inštitút už pracuje niekoľko. Som sa chcela spýtať komisie, aby nám či by nám mohla vysvetliť, akým spôsobom bude fungovať rozpočet pre tento rodový inštitút, ktorý vyžaduje viac e, zdrojov. Sice neveľmi chcem tu otvárať diskusiu, ale keď máme komisiu prítomnú, tak chcela by som položiť túto otázku priamo im, tak e, prípadne by nám mohla pani predsednička e, mohla dovoliť položiť im otázky, e, aby nám zodpovedaný predsedajúca. Ďakujem pekne pani Matera. Slečna. Teraz by sme dali slovo zástupcovi komisie. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, aj pani spravodajkyňa, za to, že ste dali komisii možnosť vyjadriť eh, pripomienky k rozmenom eh, v úpravách rozpočtu na rok 2012. Tak ako povedala pani spravodajkyňa, ja by som chcela objasniť eh, otázky, ktoré nastolil výbor v otázke Rodového inštitútu a mm, potom pre jednotlivé programy. Takže prvé, čo sa týka e, Rodového inštitútu v, Vilniuse, e, návrh rozpočtu je v súlade s finančným programovaním a z, e, technických aspektov pridelený, pridelený prostriedok e, na, e, od, vychádzalo na rok 2010, bol základom pre rok 2012. Čiže v dôsledku toho ten príspevok na rok 2012 bude 7,82 miliónov eur, z čoho 1,84 miliónov eur pochádza z 2000, um, 10 z, nadby, z nepreuž, ne, nevyužitých prostriedkov z roku 2010. A keďže to bolo vyžadované, požadované do roku 9,8 milióna bolo požadovaných na 2012. Ďalej e, komisia takisto rešpektovala rozde, e, rozdelenie podľa e, kapitoly 1 a kapitoly 2, tak ako to vyžadoval tento inštitút. Čo sa týka navrhu rozpočtu rozpočtu 2012 už vzalo do úvahy všetky náklady na prenájom, ktoré bude musieť inštitút platiť. Takže v podstate e, komisia neskrátila prostriedky, ktoré sú v dispozícii pre inštitút, ale komisia plne rešpektuje finančné programovanie. Avšak, e, čo sa týka e, pracovníkov inštitútu, na rok 2012 inštitút a komisia požadovali troch nových e, dočasných pracovníkov, čo bolo v súlade s právnym základom a troch nových e, e, tri nové pozície na úrovni contract agent. Toto bolo potrebné, pretože inštitút si práve rozbieha svoju činnosť, však rada znížila pozíciu o jedno miesto avšak takéto zníženie počtu pracovníkov by mohlo ohroziť eh, prácu inštitútu v súlade s eh, jeho mandátom. Po druhé, čo sa týka programu Progress, otázka rodovej rovnosti a e, návrh rozpočtu na 2012 rada skrátila platobné prostriedky o 2,1 milióna eur, v dôsledku čoho e, je pomer prostriedkov e, sa znížil teda z 80 na 63 v rámci pozmenenia rady. Toto by mohlo ohroziť implementáciu programu. A posledným bodom je Daphne. Komisia teda navrhla v e, návrhu rozpočtu na 2012 sumu 17,5 miliónov eur. Tieto peniaze sú v súlade s pôvodným finančným programovaním. Avšak keď sa porovnávali sumy medzi rokmi 2011 a 2012, z, došlo k zníženiu o 2,5 milióna eur. Toto zníženie vys, vysvetľovalo sa tým, že počas roku 2011 tak rozpočtový orgán zvýšil prostriedky na rok 2011 z pôvodných 17,6 miliónov na 20 miliónov eur. Takže v podstate nedošlo k, ku kráteniu roku 2012, tak ako to bolo predpokladané vo finančnom programovaní pre program DATNE. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem pekne komisii. Pani Matera, chceli ste k tomu niečo doplniť? Nie? Dobre. Takže prejdeme k hlasovaniu. Prvý pozmeňujúci návrh 6201, kto je za? Ešte raz, kto je za? Proti? Držal sa? Prijatý? 6202. To je za. Proti. To sa zdržal. Prijaté. 6203. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 6220. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 621. Pani Parvanovej, to je za. Proti. Kto sa zdržal? Prijatý. 6209 od pani Matery. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 6, 2, 10. Matera, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 6, 2, 22. Figueredo, kto je za? Kto je proti? To je za. To je proti. To sa zdržal. Zamietnutý. 6-2. Chcete overiť? Dobre, overíme. Otváram hlasovanie. Hlasoval každý. Konec hlasovania. zamietnuté. 6200 Matera, to je za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 6, 2, 23 Figueredo, kto je za? Proti? To sa zdržal? Overíme elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. 6, 2, 24. Fingeredo. kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Zamietnuté. 6, 2, 21. 6, 2, 11. Matera, kto je za? proti, kto sa zdržal prijatý. 6, 2, 5, Figueredo, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 12, Matera, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijatý. 6, Figueredo, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý. 6, 2, 13, Matera, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 6, 2, 30. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 6, 2, 15. Matera, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 6216 Matera. To je za. To je proti. To sa zdržal. Prijatý. 6217 Matera. Kto je za? To je proti. To sa zdržal. Prijatý. 6218 to je za proti to sa zdržal prijatý 6219, to je za, to je proti, kto sa zdržal, prijatý. Takže to sme teda odhlasovali k tomuto stanovisku. Hlasovanie v rozpočtovom výbore prebehne od 6 októbra. Blahoželáme spravodajkyni. Ponto 7, vamos agora proceder à votação. Už dobre. A teraz sa dostávame k návrhu stanoviska Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Spravodajkňou je pani Záborská, dostáva slovo. Ďakujem veľmi pani Nemám žiadne e, závažnejšie pripomienky, len chcem poďakovať všetkým svojim kolegyniam a kolegom, ktorí podali pozmeňovacie návrhy a v čo najväčšej miere som sa snažila ich zohľadniť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Záborská. No a tým sa dostávame k hlasovaniu. Pozmeňujúce návrhy 20 a 21, ktoré sú identické za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňujúci návrh 22, za, proti, zdržali sa, prijatý. 23 za, proti, zdržali sa, prijatý. 24 za, proti, zdržali sa, prijatý. 25 za, proti. To si skontrolujeme. Hlasovanie je otvorené.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 42 za, proti, zdržali sa zamietnutí, 33 za, proti, Zdrhali sa zamietnutí, 34 za, proti, Zdrhali sa zamietnutí, 35 za, proti, zdržali sa prijatí, 36 za, 36 teda je bezpredmetne, 37 za, v dvoch častiach, teda prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa prijatá 38 za, proti, zdržali sa, prijatí. 39 za, proti, zdržali sa, prijatí. 40 za, proti, zdržali sa, prijatí. 41 za, proti, zdržali sa, prijatí. 42 za, proti, zdržali sa, prijatý. To si chce niekto overiť. Hlasovanie je otvorené, ukončené, prijatý. 43 za, proti, zdržali sa, prijatý. 44 a 45 sú identické, za, proti, zdržali sa, Myslím, že to bolo zamietnuté, ale to si môžeme elektronicky overiť. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bol prijatý. 46 za, proti, zdržali sa prijatí. 47 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá, druhá časť za, proti, zdržali sa. To si tiež overíme. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Prijatý. 48 za. Proti. Zdržali sa to si tiež overíme v elektronickom hlasovaní. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bol prijatý. 49 je bezpredmetný. 51 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 50 za. Proti zdržali sa prijatí, 11 za, Dobre, skontrolujeme si hlasovanie o 50, takže hlasovanie je otvorené, ukončené a bol prijatý. 11 za, a možno by sme 11 a 16 mohli hlasovať unblock. 11 a 16 nie teda. Dobre, takže 11 za, proti, zdržali sa prijatí. Za, proti, zdržali sa prijatí. 10 za, proti, zdržali sa prijatí. 12 za, proti, zdržali sa prijatí. 13 za, proti, zdržali sa prijatý, 14 za, proti, zdržali sa prijatý, 15 za, proti, zdržali sa prijatý, 16 za, proti, zdržali sa prijatý, 17 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijatá druhá časť za, proti, zdržali sa No, myslím, že to bolo prijaté, ale overíme si to. Hlasovanie je otvorené. Druhá časť. 17. Hlasovanie je ukončené a bola prijatá. 18 za, proti, zdržali sa zamietnutí 19 za, proti, zdržali sa prijatí 1 za, proti, zdrhli sa, prijatý 2, 2 za, proti, zdrhli sa. Prijatý 3 za, proti, zdrhli sa, prijatý 4 za, proti, zdrhli sa, prijatý 5 za, proti, zdrhli sa, prijatý 6 za, proti, zdrhli sa, prijatý 7 za, proti, zdrhli sa, prijatý. 8 za, proti zdržali sa prijatý. No a teraz záverečné hlasovanie, elektronické hlasovanie otvorené, hlasovanie ukončené a bolo to prijatý. prijaté 31 hlasov za, nikto proti a jeden sa zdržal. Gratulujeme. Vamos passar ao ponto 8. A tým prejdeme k bodu 8 nášho programu. Prijetí pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 4. fóru na vysokej úrovni o účinnosti pomoci. Spravodajkyňou je pani Kretu. Nechce nič pred hlasovaním dodať, no a preto prejdeme priamo k hlasovaniu. Môžeme hlasovať o tých troch pozmeňujúcich návrhoch a blok. Áno, už dobre. Takže budeme tak postupovať 3, 2, 1 a blok za, proti, zdržali sa Jednomyslne prijaté. Gratulujeme pani Kretu. No a teraz dostane slovo pani podpredsedníčka. A ona prevezme predsedníctvo, e, pretože budeme teraz hovoriť o správe, ktorú som vypracovala ja. Preto teda ide tu o otázku na ústne zodpovedanie ktorú som položil ja a preto by bolo dobré, keby si teraz sa ujali predsedníctva tohto výboru. Merci, madame le rapporteur. Donc, euh... euh Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Takže Dostali sme sa k bodu 9 nášho programu. Jedná sa o súčasnú situáciu v oblasti materských dovoleniek. No a k tomu bola predložená otázka na ústne zodpovedanie. No a od prijatia nášho stanoviska z 20. oktobra 2010 o prepracovaní smernice o materskej dovolenke Rada ešte k nášmu návrhu nezaujala žiadne konkrétne stanovisko. Koordinátori dali spravodajkyni právomoc položiť otázku na ústne zodpovedanie, aby zistila, aká je súčasná situácia. Táto otázka na ústne zodpovedanie sa dostane na hlasovanie v pléne na 1. septembrovej plenárke v Štrasburgu. No a bez ďalších pripomenok na slova pani Estrale, aby nám uviedla problematiky tej otázky. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Predsednička to už povedala. Toto témou sme sa intenzívne už zaoberali. A rada sa nechce vyjadriť potom čo parlament minulý rok prijal návrh. A to bolo minulý rok v oktobri. Na zasadnutí koordinátorov sa pred letnou prestávkou rozhodlo, že by sme mali vypracovať otázku na ústne odpovedanie a tu položiť v pléne. Tieto návrhy zaslali a poslanecké skupiny. Ja som zohľadnila všetky návrhy, prijela ich, no a s výnimkou návrhu GUE o zmene bodu 5. pretože tam sa hovorí o lehote na prijatie všetkých návrhov, ktorým sa vyjadril aj parlament, a to do roku 2020. keď, stratégia, keď bude prijatá stratégia 2020. Eh, Takže všetky ciele stratégie Európa 2020 musia vytvoriť eh, podmienky na to, aby všetky členské štáty mohli prijať tieto opatrenia. Inými slovami, musíme preukázať určitú mieru flexibility, eh, pretože treba myslieť na súčasnú situáciu. Prežívame obrovskú hospodárskú, finančnú, sociálnu krízu. Všetci vieme, aké sú problémy a dopady na jednotlivé členské štáty. No a preto navrhujem uplatniť istú doložku o tom, že posunieme trochu opatrenia, ale že to bude siahať do roku 2020. To je pre mňa dôležitejšie, ako všetko teraz nejak presadzovať, pretože do roku 2020 máme čas. Máme dátum na prijatie týchto opatrení a ich uplatnenie. Ja som hovorila s predstaviteľmi polského predsedníctva, ešte máme naplánované jedno zasadnutie, a okrem toho som sa stretla aj s komisárkou Redingovou na neformálnom stretnutí, na ktorom sme hovorili o téme týchto opatrení tak, aby sme sa dostali do situácie, e, a aby sme zohľadnili očakávania žien a rodín v Európe. No a preto by som vás teraz chcela požiadať, aby výbor schválil túto otázku na ústne zodpovedanie. No a ja už som povedala, že polské predsedníctvo sa intenzívne angažuje v tejto otázke, no a preto je stanovisko rady trochu odlišné ako stanovisko polského predsedníctva. potrebujeme oficiálne stanovisko rady, potrebujeme vedieť, čo plánuje rada v tejto problematike, v ktorej, v ktorej je veľká väčšina Európskeho parlamentu, ktorú ve, veľká väčšina Európskeho parlamentu podporuje. Ďakujem pekne, to bolo k tejto téme všetko. Dobre, ďakujem pekne e, pani spravodajkyni. No a a tým otvárame rozprávu pani Luling. Ďakujem pekne. Predsednička. Všetko, čo je prehnané, je bezvýznamné, povedal jeden veľký francúzsky filozof. No a keď v tomto výbore príjmeme prehnané stanovisko k stanovisku komisie, k materskej dovolenke, tak rada povedala, alebo určite povie, že to je prehnané a že to nevytvára žiadny základ pre diskusiu. My sme preto presadili pragmatickejšie stanovisko, chceme postupovať pragmaticky a to by určite získalo aj súhlas eh, alebo dohodu rady s parlamentom. 18 týždňov, o to išlo 20 alebo 22 týždňov No a vieme, aké boli reakcie rady. Už počas španielského predsedníctva sa o tom hovorilo, ja som spolupracovala intenzívne so španielským predsedníctvom a španielské predsedníctvo povedalo, že ak pôjdete tak ďaleko, keď budete hlasovať o tejto správe, o tomto pre, prehnanom stanovisku, tak rada vás nepodporí, pretože to je jednoducho prehnané. No a teraz sa snažíte, tak povediať sa zadnými dvierkami, opätovne spustiť túto debatu pomocou tohto, tejto otázky na ústne zodpovedanie. Myslím, že to je taký zvláštny postup. Máme spolurozhodovanie, eh, kde sa dodržiavajú určité postupy. No a prečo rada nechce s vami diskutovať? Pretože presadzujete prehnané stanovisko. A ja myslím, že to je pomerne zvláštny postup, že tými zadnými dvierkami a, mm, sa snažíme niečo presadiť a zmeniť tie škody, ktoré boli spôsobené. A ja musím povedať, že nie som ochotná pristúpiť na túto hru. Ďakujem pekne, pani Luling, pani Figueiredo, nech sa páči. Ďakujem. Predsedníčka, na zasadnutiach pred potom prestávkou sme sa rozhodli položiť túto otázku na ústne zodpovedanie. Edith Estre dôležité pre členské štáty to akceptovať. Jednoducho musíme si uvedomiť, že pokiaľ viem, tak európske inštitúcie pozostávajú z troch častí. Je to parlament, komisia a rada. Oni mali spolupracovať. A to znamená, že každá z týchto inštitúcií má právo nesúhlasiť prípadne s parlamentom a jednoducho nedá sa nič robiť. Ide o to, že e, rada zastupuje členské štáty, ako povedala predrečníčka. Preto by som chcela povedať, že radšej to nechajme tak, a, alebo sa môžeme zamyslieť nad tým, že či by sme akceptovali aj keby sa to nejako zoslabilo. Podľa mňa je to otázka zamestnanosti a podľa mňa je dôležité sa snažiť dosiahnuť aspoň niečo z toho návrhu. Dôležité, aby sa to neobrátilo, neobrátilo voči nám a áno, e, vieme, ako sa k tomu postaví e, konzervatívna vláda. Ďakujem pekne, pani Jana Kudakis. A teraz má slovo pani Bauer. Chcela by som ešte dodať, že budeme to vetovať v každom prípade. Thank you so much, uh, just... Ďakujem pekne. Iba krátky komentár. Samozrejme, nemá význam opakovať diskusiu, ktorá už prebehla. Zažili sme to približne pred rokom. Som si istá, že ak by sme sa riadili princípom, že menej niekedy viac, bolo by možné, že teraz by sme vlastne mali už platnú smernicu. V každom prípade e, som toho názoru, že keďže vieme, že aká bola situácia na rade, a toto nie je vôbec nová záležitosť, chcela by som pripomenúť, že to, že sa táto smernica má opierať o záležitosti ochrany zdravia na pracovisku, by bolo asi rozumnejšie. Samozrejme, bolo by možné sa prezentovať ako určitý hrdina, opierať sa o neoprávnený populizmus, ale dôležité je nájsť radšej tú skutočnú rovnováhu a vieme, že toto je taký prípad, kde je to obzvlášť zložité. Mám ten pocit, že bolo by dobré, aby rada si sama sebe položila otázku, čo vlastne chce, keďže v priebehu roka sa nepodarilo dosiahnuť žiaden pokrok. A vlastne sme nedostali žiadne informácie o tom, či sa to nejakým spôsobom vyvíja na úrovni rady. Merci, Madame Bauer, Madame Eck. Ďakujem pekne, pani Bauer. Teraz e, pani Ek. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Najprv začnem tak formálnou záležitosťou. Myslím si, že ústna otázka je dobrá, dobrá vec, ako môžeme tú, túto tému e, držať vlastne e, na aktuálnej úrovni, je možné o tom diskutovať, ale položme si otázku, či je to primerané v tomto prípade. Po druhé, ako poslankyňa, ale zároveň ako odborník na medzinárodné verejné právo, by som chcela pripomenúť jeden paralelný prípad. Pred 25 rokmi bolo zakázané e, položiť otázky e, vládam, ktoré sa týkali e, ľudských práv. Považovalo sa to za neprimerané a preto takéto otázky sa nekládli. Ale vieme, že sa vykonala veľká práca v minulosti aj na úrovni OSN a minulosti jediná možnosť pýtať sa na ľudské práva bolo to, keď išlo o nejaký závažný prípad porušovania ľudských práv a bol, bol to tajný postup. Dnes sa situácia zmenila, máme tu množstvo tém, ktoré súvisí s ľudskými právami. Myslíme si, že je primerané, aby parlament sa týmto zaoberal, aby kládol otázky príslušným orgánom. Ako nastala táto zmena? Jednoducho bolo to vďaka práci poslancov, parlamentov, mimovládnych organizácií a to na globálnej úrovni vo všetkých našich štátoch. Preto si myslím, že ak na úrovni rady všetky vlády hovoria nie, nie je to pre nás argument, lebo jednoducho máme špeciálnu misiu, my sa zaoberáme rodovou rovnosťou na tomto výbore a ak my by sme ustúpili, kto by vlastne ďalej sa zaoberal touto témou. Ďakujem pekne. Merci. Ďakujem pekne, pani Ek. A teraz pán Romeva. Ďakujem pekne. Nechcel som pôvodne vystúpiť, ale potom, čo to bolo povedané, myslím si, že je dôležité, aby sme sa k tomu vyjadrili viacerí. Chcel by som položiť dve otázky. Jedna sa týka tej veci zo zásady. Nemali by sme zabudnúť na to, že rovnosť, ako aj rovnosť šanci je veľmi dôležitá pre všetkých ľudí, všetkých občanov Európskej únie. A je to európska záležitosť. Nie je to záležitosť eh, členských štátov. Je to v zodpovednosti Európskej únie. A toto je niečo, čo je vlastne súčasťou tejto témy. A teraz ďalšia vec. Už sa to viac menej spomínalo. My tu zastupujeme občanov. My máme náš vlastný mandát, máme našu vlastnú zodpovednosť, bez ohľadu na to, ako rozhodujú členské štáty, čo si myslia, ako hlasujú alebo čomu sa snažia zabrániť. Takže ak chceme reprezentovať vôľu, vôľu našich občanov a obavy našich občanov, a mali by sme uznať, že toto je vec, ktorá veľmi znepokojuje našich občanov v našich volebných okrskoch a celkovo v celej Európe. To znamená, že musíme vykonať našu prácu a musíme to opätovne predložiť na stôl, aby sa o tom diskutovalo. To je jediná vec, prečo máme otázku na ústne zodpovedanie. A tu nejde iba o náš názor, naše stanovisko. To, že o tom chceme diskutovať, aj keď sú tu takí, ktorí o tom nechcú diskutovať, eh, je veľmi dôležité a preto podporujem to, čo navrhla kolegyňa Estrela. Možno, že by sa tam dali prieť ešte nejaké menšie pozmeňujúce návrhy, ale ten princíp ako taký je, súvisí s tým, že chceme informovať našich občanov, chceme mať diskusiu a chceme sa snažiť aj nájsť nejaké riešenie. A túto snahu by nikto nemal podceňovať. Ďakujem pekne, pán Romeva. A teraz pani Tomsen. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že niektorí by si mali pripomenúť, alebo mali by si premyslieť to, ako my vnímame materské dovolenky. Napríklad ja som v minulosti pracovala v v Dánsku v odboroch a tam, keď sa hovorí o materských dovolenkách, sociálni partneri, sociálni partneri hovoria, že to je záležitosť, ktorá sa týka zamestná, zamestnávania, zamestnanosti. Vlastne aj dnes sa to spomínalo. Hovorilo sa aj, že je to záležitosť ochrany e, zdravia. Dobre, to sú názory, ale podľa mňa materská dovolenka je otázka ľudských práv. Je to základné ľudské právo, ktoré má žena, žena má právo mať dieťa, zároveň má mať možnosť sa o ňo starať, má byť plne platená, ehm, že každá žena zažila zložité obdobie, bola tehotná, porodila a tak ďalej. Ehm, u nás v našej strane prebiehajú diskusie na tú tému a myslím si, že áno, keby to bola vec, ktorá sa týka zamestnanosti, dobre, bolo by možno k tomu takto pristupovať, ale jednoducho sociálni partnery eh, by mohli prísť s ďalšími, s ďalšími požiadavkami, ako napríklad sú tu aj ďalšie aspekty zdravia, napríklad u mužov prostata a tak ďalej. Takže tu si musíme uvedomiť, že ako k tomu prístupu sociálni partnery, oni toto považujú za niečo, čím sa ženy stávajú tak povedať rukojemníkom. Napríklad, myslím si, že bola tu organizácia, ktorá združuje napríklad kamionistov v Európe, ktorí sa snažili ovplyvniť situáciu vo svoj prospech a to potom vedie k tomu, že jednoducho musíme si uvedomiť, čo je materská dovolenka, nie je to vec, ktorá sa týka zamestnanosti, je to otázka základných práv, tak je to napríklad v Portugalsku, v niektorých členských štátoch. To znamená, že nesmieme sa riadiť najreakcionárskejším postupom a mali by sme sa práve zamerať na tie členské štáty, ktoré sú tak povediať pokrokovými v tejto oblasti. Chcem vás poprosiť, aby sme aj nadalej vnímali materské dovolenky ako ľudské práva. Ďakujem pekne pani Thomsen a teraz má slovo pán Šimanský. To znači, pani przewodnicząca, myślę, že tu si nemusíme prekonať. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že nie je vôbec nevinutné nejako veľa presvedčovať, lebo na našom výbore je veľké pochopenie pre tieto témy, aj keď sú tu samozrejme rozdielne názory. Podľa mňa tá hlavná otázka, ktorá tu vystáva, je, aká je efektivita týchto opatrení. Na jednej strane je veľké nadšenie, tak to bolo pri hlasovaní na pléne. No a dnes tu máme, tak povediať, takú triezvejšiu atmosféru a musíme si položiť otázku, aký cieľ sledujeme vlastne v rámci tejto legislatívy. Ja zdieľam to nadšenie, ale chcel by som položiť otázku, či ide iba o to, aby sme nejako protestovali alebo demonstrovali to, že chceme konať v tejto oblasti aj na európskej úrovni, alebo či tu ide o to, aby sme dosiahli niečo konkrétne pre ženy. Tu totiž ide o inštitucionálny problém, to znamená, že naše úsilie musí vieť, viesť k nejakému výsledku a musíme jasne povedať, že tu máme obrovskú inštitúciu, je to Európska únia, ktorá jednoducho v rámci rozhodovania musí dosiahnuť kompromisy. No a ak nejaká strana nechce spolupracovať, tak jednoducho nastáva situácia, že vzniká blokáda. Tu ide o iniciatívu, ktorú podporujú milióny občanov, prešiel rok a vlastne nič sa neudialo. je tu silný akcionizmus, každý sa snaží nejako konať, ale vlastne o to nejde. Ide o to, aby sme zlepšili kvalitu života e, našich občanov, aby sme zvýšili kvalitu ich každodenného života a z tohoto dôvodu musíme zabezpečiť aj to, aby dobre fungovali vzťahy medzi radou, komisiou a parlamentom. Lebo tu jasne vidíme, že niečo nie je v poriadku. My máme demokratický mandát, vykonávame svoju prácu a potom ďalší krok je ten, že vlády, ktoré majú skutočnú moc, to celé vlastne zablokujú. Ak teda chceme skutočne pracovať, mali by sme si stanoviť vždy cieľ, ktorý je cižedostivý, ale zároveň musí byť dosiahnutelný a dôležité je to, aby ho vždy prijali aj vlády. To je kľúčová otázka. Ďakujem pekne a teraz pani Luling. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedníčka. Myslím si, že tu nejde o otázku ľudských práv. Nejde tu v žiadnom prípade ani o našu prestíž. Ide tu, podľa môjho názoru, o inštitucionálny problém. Nachádzame sa tu v rámci postupu spolurozhodovania spolu s radou a komisiou. A uprostred tohoto postupu jednoducho nikdy nenastala situácia, že na pléne bola otázka na ústne zodpovedanie s rozpravou. Preto by bolo dobre sa ešte raz obrátiť na právne služby nášho parlamentu a zistiť, či vôbec je prípustná takáto otázka na ústne zodpovedanie. Lebo sú tu samozrejme aj ďalšie otázky, ako môžeme sa snažiť zapôsobiť na radu. Toto je veľmi dôležité. Všetci z nás chceme, aby tá existujúca smernica sa zlepšila. Všetci sme vraveli, ak by sa boli prijali naše návrhy, ktoré boli rozhodne rozumné, tak by vlastne sme teraz mali smernicu a možno by to nebolo zlepšenie o 5-6 týždňov, ale aspoň 2 až 4 týždne. Ak to nechcete uznať, si to uvedomiť, tak jednoducho musíte prevziať svoju časť odpovednosti. Ale ja si myslím, že tým, že e, vaše stanovisko bolo prehnané, vlastne vy nesiete zodpovednosť za to, že sa tu nepodarilo dosiahnuť žiaden pokrok. Myslím si, že náš výbor by sa rozhodne mal obrátiť na právne služby, mal by sa spýtať, či uprostred e, postupu spolurozhodovania je vôbec možné položiť ústnu otázku s rozpravou na pléne. Je možné, že sa dostaneme do situácie, kde vlastne stratíme dôveryhodnosť. Ďakujem pekne. A ešte teraz má slovo pani Záborská nech sa páči. Predsednička, dostali sme sa skutočne do patovej situácie a vzhľadom k tomu, že táto e, direktíva hovorí o ochrane zdravia tehotných žien a žien, ktoré porodili, e, máme čiastočne zodpovednosť za to, že súčasná situácia tehotných žien v niektorých krajinách je nie je dobrá, pretože ich legislatíva <clears throat> nezohľadňuje e, ten prínos, ktoré ženy dávajú tým, že porodia deti. Či je to už v dĺžke trvania e, e, materskej dovolenky alebo vo finančnom ohodnotení. Ja osobne si myslím, že, že v súčasnej dobe klásť širokú otázku s návrhmi, ktoré my dávame ešte raz e, rade nie je celkom e, e, adekvátne, pretože pozícia Európskeho parlamentu je jasná. Tá bola prijatá na pléne. My by sme sa mohli opýtať rady jedine, ako ďalej vidí pokračovanie procesu prijatia tejto direktívy. Nič viac a nič menej a nedávať ďalšie návrhy, čo majú urobiť, pretože už v tej súčasnej dobe majú problémy s pozíciou, ktorú, mm, e-, Európsky parlament prijal. A ak e, e, neviem, čo v tejto chvíli môže urobiť Európska komisia, ale riešenie, aby Európska komisia stiahla túto direktívu a vypracovala nový text, myslím, že by bol býval naj priechodnejší aj pre Európsky parlament, aj pre Radu. Neviem, či, či e, obdobnú otázku by sme nemohli položiť aj Európskej komisii, ako vidí ďalší proces prerokovania tejto direktívy. Ale celkom krátku jednovetovú otázku aj Rade, aj, komisii bez ďalších našich návrhov, pretože naše stanovisko je jasné po hlasovaní v roku two 2009. Ďakujem. Merci, euh, Ďakujem pekne, pani Záborská. A teraz má slovo pani Češková ako posledná. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Skutočne iba krátko. Chcela by som povedať, že materská dovolenka je základné právo, to znamená, že malo by to byť iba na dobrovoľnej báze, nemalo by to byť nič povinné. Ďakujem. Bien. Merci. Alors, euh, avant de passer la... Ďakujem pekne. A ešte predtým, ako dostane záverečné slovo naša spravodajkyňa, chcela by som vám povedať, a tu zareagujem na to, čo povedala pani Luling, že sme sa zaoberali ešte raz s tými text, tým textom a v článku 115 je uvedené, že konferencia predsedov môže rozhodnúť, či takáto otázka je prípustná alebo nie. Myslím si, že na našom výbore, výbore môžeme hlasovať takéto otázky na ústne zodpovedanie a potom konferencia predsedov môže odsúhlasiť alebo aj nie, či takáto otázka je prípustná. To by teda mohol byť ďalší postup. Nech sa páči, pani Estrela, máte slovo ako naša spravodajkyňa. Ďakujem pekne pani predsedníčka. Najprv by som sa chcela srdečne poďakovať za všetky vyjadrenia kolegyň a kolegov. Ďakujem všetkým tým, ktorí sa k veci postavili pozitívne a ktorí sa pozitívne postavili k tej ústnej otázke na radu. Hovorilo sa veľmi veľa, boli tu viaceré skutočne veľmi dobré pripomienky a ešte raz sa poukázalo na to, aká je vysoká dôležitosť tejto témy. Chcela by som ešte raz mm, načrtnúť niektoré veci bez toho, aby som obnovoval celú diskusiu. Jednu vec by som chcela rozhodne vyzdvihnúť. Ide tu samozrejme aj o demografické výzvy. Musíme si uvedomiť, že v Európskej únii máme veľmi nízku porodnosť a všetky stimuly, ktoré sa doteraz vytvorili a ktoré bolo možné vlastne vytvoriť na to, aby sa zvýšila pôrodnosť, by sa mali vnímať pozitívne. No a chcel by som pripomenúť ešte jednu vec. Zdať sa matkou alebo otcom, to je základné právo každého. Ale jednoducho materstvo nesmie byť v žiadnom prípade byť považované za záťaž pre spoločnosť. Toto je mentalita, ktorú musíme zmeniť. Tento náhľad musíme zmeniť na rade. Pani Záborská to vlastne povedala. Ešte raz, stať sa matkou je vlastne služba štátu a spoločnosti. Momentálne sa nachádzam v zložitej hospodárskej situácii. A preto e, musíme opätovne prehodnotiť túto tému. To znamená, že my naše želania nemôžeme upraviť podľa toho, čo by si želal celkovo Európsky parlament. Jednoducho je tu téma, o ktorej sa diskutovalo veľmi široko na politických skupinách, bola to politická diskusia, bolo to sporné svojho času a preto sa parlament potom k tomu vyjadril veľmi jasne a bol to jasný signál tak na stranu rady, ako aj komisie. Poukázali sme aj na doložku Pasarové. A my by sme chceli mať flexibilnejší návrh, ktorý je realistický. Zároveň by sme ale chceli zachovať to stanovisko Európskeho parlamentu. Chceme dodržať ten cieľ 2020, chceme, aby do roku 2020 boli implementované všetky návrhy Európskeho parlamentu. Tu nejde vôbec o to viesť nejakú teoretickú diskusiu o právach občanov, o demokracii, o právach Európskeho parlamentu a tak ďalej. Chcela by som pripomenúť britským kolegom nasledovné. Po všetkých týchto diskusiách, ktoré prebehli nielen vo Veľkej Británii, to vlastne, čo vyvolala tunajšia diskusia, vedie k tomu, že Spojené kráľovstvo predložilo určitý návrh, legislatívny návrh. Toto je, tak povediať radikálny návrh v porovnaní s tými pravidlami, ktoré platia doteraz. A dalo by sa povedať, že sú tu určité paralely s e, návrhom Európskeho parlamentu. Aj Belgicko prišlo s istým návrhom. To znamená, že je tu istý pohyb. To znamená, že vidíme, že naša diskusia sa skutočne oplatila. Oplatilo sa sa zaoberať týmito témami tu v Európskom parlamente. Je totiž o to, aby sa zmenila mentalita, ide o to, aby sa e, zmenili pravidlá vo všetkých členských štátoch. Niekto tu spomenul, že politika sa riadi kompromismi. Samozrejme, že chceme dosiahnuť kompromis s radou, ale na to, aby sme sa dostali možnosti kompromisu, je najlepšia cesta otvoriť opätovne tú diskusiu, lebo ináč nie je možné postúpiť ďalej. To znamená, že Rada musí uznať stanovisko Európskeho parlamentu, musí sa k tomu vyjadriť, musí sa vyjadriť v tom zmysle, aký je jej názor na túto záležitosť a musí načrtnúť aj to, ako by bolo najlepšie možné dosiahnuť nejakú zhodu. No a po týchto komentároch ako spravodajkyňa, autorka ústnej otázky by som ešte raz chcela povedať, akú veľmi dobrú spoluprácu sme mali a že aj naďalej dúfam, že budeme dobre spolupracovať. spolupracoval som s tieňovými spravodajcami, komisiou, e, radou a toto všetko bude nevyhnutné na to, aby sme dosiahli potom nové znenie a aby sme jednoducho reagovali na to, čo od nás očakávajú naši občania. Mnohí sa na mňa obrátili, mnohí ľudia poukázali na to, že táto téma je dôležitá, je dôležité na tom pracovať a že je možné ešte upraviť tento návrh. Ja sa teším na konštruktívnu spoluprácu a na nový výsledok. Ďakujem pekne. Euh, exceptionnellement, Marina Yannakoudakis a demandé la parole. C'est terminé, après on passe au vote. Mm, Marina požiadala ešte o slovo. Vynimočne dostaneš slovo, lebo sme skončili. Ja by som chcela iba objasniť, že e, britská vláda um, pracovala na, e, navrhovala e, na nepovin, nepovinnú materskú dovolenku, takže to, o čom ste hovorili, by to bolo niečo iné. Predsednička, dobre. Takže budeme pokračovať hlasovaním. Takže odsek 1, alebo bod 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Overíme to. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Alors, le vote est clos. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Odsek 3. To je za. To je proti. To sa zdržalo. Hovoríme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Odsek 5. To je za. To je proti. To sa zdržal. Oberíme. Otváram hlasovanie.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 kto je proti, To sa zdržal. Oberíme. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnuté. Odsek 7a. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Záverečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijatý. 27 za, 5 proti, 1 zdržanie. Takže ďakujem pekne. A teraz odostávam slovo naspäť pani Estrele. agradeço à senhora vice-presidente Morin Chartier ter Teraz eh, tak by som chcela poďakovať pani Šaltie za to, že ma zastúpila pri tomto hlasovaní. Teraz eh, ďalší bod je bod číslo 14, ktorý sa týka delegácie nášho výboru v Zahrebe 15. a 17. júna 2011. Keďže pani Svensonová tu nie je a keďže ona vlastne bola šéfkou tejto delegácie, tak slovo dám pani Záborskej ako členke tejto delegácie, takže ona nás poinformuje o tejto dôležitej návšteve v Zahrebe. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ako ste už povedali, 16. a 17. júna sa delegácia Výboru pre práva žien zúčastnila e, návštevy e, v Zágrebe. E, bolo to len niekoľko dní po rozhodnutí Európskej komisie ukončiť rokovania o kapitolách o vstupe Chorvátska do mm, Európskej únie a myslím si, že celá táto naša delegácia bola aj tým e, poznačená. E, zúčastnili sme sa štyri členky výboru, e, pani predsednička Svensson, pani Ovír, pani Cornelissen a ja, okrem toho šéfka nášho sekretariátu, pani Magnano a mm, e, Ina Sokolská zo sekretariátu, rovnako ako politickí poradcovia skupiny socialistov a demokratov a e, skupiny ALDE. E, myslím, že stretnutia boli na reprezentatívnej úrovni, či už na úrovni parlamentu alebo na úrovni vlády, rovnako aj zo strany mimovládnych organizácií. A každá jedna, eh, táto, každé jedno stretnutie hovorilo hlavne o ukončení rokovaní o kapitolách na, v úvode sme stretli šéfa, mm, šéfa delegácie Európskej únie v Chorvátsku, pána Bericiho, ktorý nás e, informoval o celom prístupovom procese, ktorý začal v roku 2005 a ukončený by mal byť 1. E, júla 2013, e, ak všetko to monitorovanie pôjde podľa predpokladov. E, Chorvátsko je, je permanentne monitorované a Možno, možno, treba povedať, že Chorvátsko súhlasí alebo navrhuje vnútorný monitoring, čiže sami budú sledovať to, ako bude prebiehať proces do 1. júla 2013, hlavne e, reformy, ktoré sa týkajú e, korupcie, čo bolo ešte stále vyčítané e, Chorvátskej republike. Zároveň agenda, ktorá sa bezprostredne dotýka nášho výboru, a to je situácia žien v oblasti E, zamestnanosti e, patrí takisto do, medzi monitorovacie parametre v rámci Chorvátska. E, veľmi zaujímavé bolo stretnutie s výborom pre rodovú rovnosť na čele s predsedníčkou pani sobol ktorá potom aj poriadala následne pracovný obed. Uh, Môžeme povedať, že tento výbor, tak ako sme boli informovaní, bol ustanovený v roku one Má eleven členov, e, ktorú tvoria aj muži, e, aj ženy. A celý tento výbor má niekoľko úloh. Jednak e, monitoroval implementačný proces prístupový Eh, je eh, eh, súčasťou, je súčasťou všetkých legislatívnych aktov, ktoré sa týkajú práva žien a rodovej rovnosti, či je to už zákon boja proti násiliu v rodinách, trestný zákon, pracovné právo, spolupracujú na piatom národnom e, strategickom pláne pre e, rodovú rovnosť a rovnako aj sa zapájajú do prijímania zákonov, pokiaľ sa týka vzdelávania, zdravia, informovanosti, sociálnej politiky, podnikania žien, e, rodových vzťahov a podobne. Pani eh, Sabol, mm, predsedníčka tohoto výboru, eh, podotkla, že nie je dosť finančných prostriedkov v Chorvátsku na to, aby sa tieto zákony implementovali, hlavne zákony na podporu mm, eh, podnikania žien, boja proti rodovej rovnosti a antidiskriminácie ale myslím si, že to je problém, ktorý je vo všetkých e, členských štátoch, ak nech bol hoci ktorom štáte, e, nech bola v hoci ktorom štáte delegácia výboru pre práva žien, tak finančné prostriedky boli, e, boli spomínané ako jedna z najväčších prekážok implementácie zákonov ehm, Následne e, bolo stretnutie s e, predsedom e, parlamentu. Tu by som chcela spomenúť pripravovaný zákon o kvotách, kde chorvátska, chorvátske legislatíva chce byť upravená tak, aby 40 parlamentu tvorili ženy zo zákona a Eh, predseda parlamentu verí, že po prijatí toho, tohoto zákona sa, sa <clears throat> situácia zlepší. Eh, zaujímavé stretnutie bolo s mm, ombudsmankou pre rodovú rovnosť. Eh, tu chcem podotknúť možno jej sťažnosť alebo jej poznámku k tomu, že sa chce upraviť legislatíva alebo pripravujú úpravu legislatívy, kde e, traja ombudsmani, ktorí doteraz boli v Chorvátsku, a to bol ombudsman pre rodovú rovnosť, pre práva detí a pre e, <clears throat> handicapovaných, by mali byť e, združení do jednej funkcie. Na viacerých miestach sa hovorilo o tejto legislatívnej úprave. Z jednej strany je to pochopiteľné, že že vláda a parlament chcú e, racionalizovať a takisto e, aj ušetriť finančné prostriedky redukovaním byrokracie. Na druhej strane samozrejme, že títo špeciálni ombudsmani nie sú s tým spokojní ale zo strany aj parlamentu, aj vlády sme boli ubezpečení, že tie portfólia zostanú že tí zodpovední za jednotlivé tieto oblasti budú naďalej budú naďalej vykonávať svoju prácu, len budú sústredení pod eh, jednou, eh, pod jednou hlavičkou. Eh, je to otázka na, na sledovanie Ďalej by som chcela spomenúť stretnutie e, so štátnym sekretárom pre rodinu, veteránov a medzigeneračnú solidaritu. E, ja považujem, a myslím si, že viacerí moji kolegovia, to stretnutie za, za veľmi užitočné, pretože štátny tajomník e, nás informoval o tom, ako jeho ministerstvo aplikuje rodovú rovnosť a gender mainstreaming v jednotlivých zákonoch, e, e, v, hlavne v zákone z roku 2009 o ochrane proti e, násiliu, ktoré je páchané v rodinách. Hovoril o prídavkoch na deti, o antidiskriminačnom zákone, o zákone o zväzkoch ľudí rovnakého pohlavia a hovoril aj o tom, že jeho ministerstvo percentami kofinancuje e, e, špeciálne domy pre zneužívané ženy a pre ženy, ktoré boli obeťami obchodovania. E, keď povedala som, že krát niekoľko dní predtým boli, našim príchodom boli ukončené rokovania o jednotlivých kapitolách, Tomu sa venoval hlavne e, štátny tajomník Ministerstva pre európske záležitosti, pán Plenkovič. A e, Nebolo to len krátko po ukončení rokovaní, ale bolo to aj krátko po incidente, ktorý sa odohral na Gay Pride v Splite 12. E, júna a štátny tajomník vyjadril E, stanovisko všetkých e, oficiálnych e, chorvátskych autorít, ktoré, ktoré ostro odsúdili incident, ktorý sa odohral 12. júna v, Splite a povedal, že Chorvátsko v žiadnom prípade nebude tolerovať akékoľvek násilie, ktoré by sa odohrávalo na ich území. E, keď hodnotil v krátkosti prístupový proces, tak e, hovoril o tom, že viac ako tisíc zákonov bolo, bolo prijatých a pozmenených v rámci prístupového rokovania. <clears throat> E, v podstate ten ďalší deň sme sa stretli s E, riaditeľkou e, e, vládneho úradu pre rodovú rovnosť, štátnou sekretárkou ministerstva spravodlivosti, generálnou riaditeľkou ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí a vlastne s nimi sme prebrali um, jednotlivé e tie agendy, ktoré sa týkajú uh, ich portfólia. Uh, tu len chcem podotknúť, že sa štátna tajomníčka z ministerstva spravodlivosti, ktoré má vlastne v portfóliu zlučovanie tých, uh, tých agend jednotlivých ombudsmanov, um, um, ubezpečila, že tá agenda nebude Eh, nebude trpieť tým, že sa všetci dostanú pod eh, jedného hlavného ombudsmana eh, Chorvátska. V závere sme sa stretli s mimovládnymi organizáciami a mm, verejným sektorom. Bola tam, ak si dobre spomínam, okolo desiatky, desiatky E, mimovládnych organizácií. To stretnutie bolo mm, veľmi užitočné. Možno na škodu veci je taký malý incident, ktorý sa odohral, pretože po vystúpení jednej mimovládnej organizácie zástupcovia Eh, dvoch organizácií, ktoré reprezentovali LGBT eh, práva, odišli z rokovania napriek tomu, že sme sa ich snažili eh, prehovoriť, aby zostali, že ten incident sa vyrieši. Už sa nezúčastnili ďalšieho mm, nášho rokovania. s ostatnými mimovládnymi organizáciami, ktoré, boli, ktoré vlastne reprezentovali jednotlivé portfólia týkajúce sa práv žien. Sme hovorili o financovaní mimovládnych organizácií, čo je takisto problém v každom jednom štáte. Hovorili sme o vzdelávaní, o e, rodovom násilí, o starostlivosti o ženy, o situácii rómskych žien e, v Chorvátsku, takisto o nerovnakom odmeňovaní a o e, podnikaní o ženskom podnikaní. E, posledná veta na záver. Ja chcem veľmi pekne poďakovať pri tejto príležitosti či už pani Svensson ako predsedničke a, a výboru a predsedničke delegácie a rovnako aj sekretariátu. Či už v minulom volebnom období alebo v tomto som sa zúčastnila viacerých delegácií a môžem povedať, že delegácia v Chorvátsku bola veľmi dobre pripravená Eh, mali sme dostatok času na diskusie so všetkými zodpovednými, či už z parlamentu, z vlády alebo mimovládnych organizácií, bez nejakého výraznejšieho časového stresu. Ja chcem poďakovať a pogratulovať všetkým, ktorí sa na tej organizácii zúčastnili. Ďakujem pekne ešte z tej delegácie, ak môžem na záver, z tej delegácie, a už nie je tu ani pani Ovír, pretože zostala som sama, ktorá bola, čiže už aj ten komentár, eh, že by bola chcela ešte ona niečo doplniť, ale bohužiaľ už odišla. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Záborská, za tieto informácie naozaj veľmi zaujímavé, ktoré vlastne podporujú aj písomnú správu, ktorá bola, ktorú ste zaslali eh, v vašom hodnotení tohto, tej, tohto stretnutia. Takže nikto nežiadal o slovo, tak môžeme hneď prejsť k ďalšiemu bodu programu. Diskusia o návrhu správy, ktorá sa týka postavenia žien v, v v vojnách a v konfl- konfliktných eh, územiach. Pani Nikola je spravodajkyňou a dávam jej hneď slovo. Mulțumesc, eh, doamnă președintă. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Budem hovoriť eh, v mojom rodnom jazyku. Ze rešpektu voči všetkým rumunským ženám, ktoré ocitujú v konfliktných e, e, zónach. Z tohto, tejto otázke moja krajina dosahuje veľký pokrok. Ja e, by som nikdy nechcela byť obmed... Nikdy som v podstate nikdy, najradšej by som bola, keby som takúto správu nemusela písať, najradšej by som bola, keby neboli vojny, neboli obete, nedošlo k násiliu, žiaľ, realita je iná. A aj myslím si, že nedávny vývoj situácie by nás takisto mal prímeť k zamysleniu sa, keď sa pozrieme, čo sa deje v Severnej Afrike napríklad. Uvedomujeme si, že sú tam konflikty, v, ktorým v rámci ktorých dochádza k extrémnemu násiliu. A toto extrémne násilie predovšetkým ako prvú obeď má ženu a dieťa. A táto správa je vysoko aktuálna. A v podstate je to mm, bola správa, ktorá bola predložená aj Medzinárodnému výboru Európskej únie. Chcela by som cez to e, stručne prejsť, pretože myslím si, že niektorí z, nás, z týchto otázok síce možno, že viete niektoré veci lepšie ako ja, ale nemôžem nespomenúť, že po prijatí Bezpečnostnej rady OSN 1325 a 1820 Európsky parlament bol zapojený do prijímania opatrení, ktoré mali za cieľ zlepšiť situáciu žien v konfliktných zónach. OSN keď uplatňovala e, rezolúciu 1325, e, dosiahla určitý pokrok, vymenovala nového osobitného splnomocnenca pre, z generálneho tajomníka OSN, ktorý bol zodpovedný za boj ktorá bola zodpovedná za boj proti sexuálnemu násiliu. To bola pani Margit, Margot Wallström. To bol veľmi dôležitý krok vpred. Takisto by som chcela spomenúť, že tejto téme e, sa veľmi dobre načasované. Táto téme sa venujeme aj veľmi dobre načasovaném čase, aj keď e, pekinská platforma e, vznikla už v roku 1955. Táto platforma vlastne žiada, aby, člen, aby jednotlivé členské štáty uplatňovali e, príslušné princípy pekinskej platformy. Európsky parlament má uznesenie z roku 2006 v tejto otázke v oblasti, v otázke e, žien v konfliktných zónach a vo vojnách. A na, e, avšak keď chceme ísť za hranice ale, Európy alebo dívať sa na toto v kontexte medzinárodnom, s tým sú už potom veľké problémy. Um, chcela som ešte povedať, že som um, rada, že máme názor nášho vlastného výboru a som otvorená všetkým vašim návrhom, uh, Eh, aké budete mať, eh, ale hneď na začiatku by som chcela povedať, že chcela by som poďakovať eh, operatívnej Task Force pre ženy, bezpečnosť a mier, ktorá vznikla v júni 2010, ktorá sa venuje monitorovaniu implementácie tohto akčného plánu EÚ. A myslím, že tá, táto task force, táto jednotka predstavuje veľmi dôležitý krok vpred tiež musíme, nesmieme zabúdať na to, že sexuálne násilie v e, rámci znásilne, masového znásilňovania sa stále využíva ako e, prostriedok boja vo vojnových konfliktoch. To znamená, že v tohto pohľadu ľudstvo ešte veľmi nepokročilo, pretože táto taktika bola používaná v minulosti, ale je to naďalej používané v 21. storočí. E, žiaľ, pôvodcovia tohto e, sexuálneho násilia zostávajú nepotrestaní. Mohla by som spomenúť klasický príklad e, v Bosne, kde e, je len 30 prokurátorov, ktorí musia riešiť tisícky prípadov. A to znamená, že to je nedostatočný mm, prístup k dôsledkom týchto, týchto činov. Takže to je treba zmeniť postoj. Takisto v posledných rokoch sa stávajú aj ženy vojačky, sa stávajú vzormi ehm, a prispievajú mm, tomu, aby sa búrali stereotypy, stereotypné náhľady na tieto otázky. A takisto je výraz, je dôležité spomenúť aj Afganistan, kde takisto ženy vojačky ehm, dosiahli napokon viac, než ehm, klasické vojenské jednotky v oblasti dosahovania mieru a zároveň aj dostali príležitosť eh, prispieť tomu, aby ten mier, ktorý sa tam dosiahne, bol trvalý. Verím, že musíme viac žien zapojiť takisto do prevencie konfliktov, zmierňovania konfliktov, riešenia konfliktov. V mojej správe sa teda, e, alebo apelujem na OSN aj členské štáty, aby viac žien rekrutovali do e, armád a tiež, aby sa viac žien dostalo do vyšších e, pozícií, vedúcich pozícií v týchto jednotkách pretože je, je podľa môjho názoru je podstatné, aby ženy boli vo vysokých pozíciách eh, nielen na vojenských misiách, ale takisto aj v civilných eh, misiách, pretože aspoň ja si tak myslím, že budúcnosť riešenia konfliktov je v partnerstve eh, civilných a vojenských akcií, tak v oblasti prevencie, ako aj v oblasti udržiavania mieru. A čo sa týka postkonfliktných misií, ktoré sú rovnako dôležité, pretože sú to práve tie, ktoré v podstate vytvárajú podmienky pre budúcnosť. Verím tomu, že v tej fáze prevencie je dôležité, aby boli ženy prítomné v, na vysokých pozíciách, na vysokých pozíciách vo vláde, aj v vojenských pozíciách. pretože tolerancia, diplomácia a dialog sú podstatné v svete, kde prevláda len násilie. Takisto musím spomenúť aj vzdelávanie. Vzdelávanie je úplne podstatným faktorom pri, vlastne pri eh, vplyvňovaní toho, aký, aký výkon podávajú ženy v takýchto zónach Myslím si, že určité kroky sa už uskutočnili týmto smerom, ale myslím si, že EÚ by mala byť oveľa viac e, zapojenejšia, mala by oveľa viac žien podporovať e, alebo zapojiť do tohto mierotvorného procesu, mier udržiavacieho procesu. Žiaľ, v sme stále svedkami toho, že aj v tej diplomácii, že keď sú nejaké medzinárodné negociačné týmy, väčšinou pozostávajú z... napríklad e, e, rokovania z Talerán, napríklad e, tiež nepokročili. Myslím si, že keby, tieto, keby tam bolo viac žien zastúpených, určite by tie rokovania dosiahli väčší pokrok. Ehm, nie preto, že by boli eh, ženy nejakým spôsobom osobitne mm, talentované, ale eh, už sme boli toho svetkami v minulosti mnohokrát jednoducho um, obeťami sexuálneho násilia. Pravda, že sú z veľkej väčšiny ženy. A práve to je tá otázka, ktorá súvisí s určitou mierou civilizácie alebo civilizovanosti spoločnosti, ale keď eh, sa to jednoducho nedá dosiahnuť, aj keď do určitej miery je to čiastočne tolerované v takých oblastiach ako je Rwanda alebo Angola, tak jednoducho reakcia medzinárodného spoločenstva v podstate bola vždy len taká formálna a napokon vlastne sa ani nič nedialo. A čo sa týka tej beztrestnosti, ktorá vlastne tu pretrváva prakticky vo všetkých konfliktných zónach, Jednoducho toto sa už tiež musí ukončiť a to sa musí ukončiť zo zákona, pretože jednoducho správ, e, mier a musia ísť ruka v rukave so spravodlivosťou a páchatelia takýchto zločinov bez ohľadu na to, e, kto sú, musia jednoducho byť zodpovední za takéto činy. Čo sa týka budovania mieru, musíme taktiež e, zapojiť viac žien, sú tu konfliktné zóny, kde skutočne sú ženy piliermi komunít, e, vlastne kde rekonstrukcia e, spoločenstva tých komunít práve sa deje prostredníctvom žien. Často sú ženy e, tými vedúcimi osobnostiami v rodinách. Jednoducho táto fáza budovania miery musí byť partnerstvom medzi občianskou spoločnosťou a miestnymi samozprávami jednou z, jedným z hlavných odporúčaní, ktoré som urobila vo svojej správe, je vytvoriť osobitného zástupcu Európskej únie pre ženy, mier a bezpečnosť v rámci Európskej e, služby pre vonkajšiu činnosť myslím si, že to je veľmi dôležité, aby sme takéto niečo mali v Európskej únii, tak ako to majú v OSN, pretože je tu stále viac konfliktov a stále viac obetí. Myslím si, že potrebujeme koordinovaný postup z medzinárodnej komunity a musíme na to reagovať adekvátne. Takisto musíme mať možnosť eh, sa vyjadrovať na rovnakej úrovni alebo byť na rovnakej úrovni ako OSN. Musíme mať na takéhoto vysokého zástupcu. Jednoducho potrebujeme viac žien, viac žien političiek, žien, ktoré budú pochádzať z občianskej spoločnosti, ktoré majú veľké skúsenosti v tejto oblasti. Nemyslím si, že by to bola až taká veľká finančná záťaž a ak by, to, ak by aj bola, myslím si, že by to stálo za to, pretože prínosy takéto, takéhoto úradu z krátko aj dlhodobo hľadiska by boli skutočne viditeľné. Verím, že mali by sme byť aj koherent, mohli by sme byť koherentnejšími v rámci našho dialogu s OSN aj s NATO. Taktiež eh, verím, že v rámci našich eh, vojenských misií musíme mať viacej napríklad poradcov pre otázky e, napríklad rodovej rovnosti, ktorí zabezpečia určité vzdelávanie e, ľuďom v konfliktných zónach. Podľa môjho názoru to, čo máme, nestačí. Potrebujeme zdvojnásobiť počet takýchto konsejerov, takýchto poradcov. Momentálne je nevyhnutné, aby členské štáty implementovali a aj monitorovali jednotlivé národné akčné plány pretože podľa posledných eh, štatistík prakticky len 10 členských štátov má mm, pripravené mm, národné akčné plány v oblasti um, otázky žien, mieru a bezpečnosti podľa rezolúcie 1325 a ďalšie tri členské štáty pripravujú teraz takéto akčné plány. Um, takže v závere chcela by som ešte spomenúť niekoľko indikátorov, ktoré by vám možno mohli po- poskytnúť, e, aká je momentálna situácia v EÚ. Koľko údajov teda percento žien v mierových rokovaniach od roku 2008, medzi rokom 2008 a 2009 len sedem členských štátov zapojilo ženy do týchto rokovaní v krajinách ako je Sudán, Somálsko a Afganistan. Nemáme žiadne európske štatistiky, ktoré sa týkajú presného počtu, alebo počtu žien, ktoré boli zapojené do týchto rokovaní. A pritom to boli veľmi dôležité rokovania. Ale môžem vám povedať, že napríklad v Afganistane nebola žiadna žena členka a len 5 členských štátov uviedlo, že pod, finančne podporili e, mimovládne organizácie v týchto uh, mirových rokovaniach. Myslím si, že je takisto veľmi dôležité viac podporovať takéto mimovládne organizácie, ktoré sú často viditeľnejšie uh, na vojnovom poli a sú často aj efektívnejšie. Potom ďalší údaj počet žien v diplomatických misiách z 36 delegácií, ktorých sme sa spýtali, je len jedna žena, ktorá je šéfkou delegácie, to je delegácia v Eritreji. Sú tam nie, nie, niektoré ženy, ktoré boli šéfkami diplomatických misií, to, to je len 18 v EU, v Švedsku je 34 podiel žien, to je úplná výnimka E, podiel žien, ktoré sa zúčastňujú misií EÚ, je len 10 e, Exceluje tu Fínsko, ktoré má 30 napríklad. Takisto si myslím, že je veľmi dôležité pripraviť také jednotky, ktoré sa budú zameriavať na e, rodovú rovnosť vo všetkých našich vojenských misiách. Momentálne takúto jednotku máme len v Rápahu, je tam jednotka, ktorá sa sústreďuje na otázku rodovej rovnosti. Ešte sú potom tu viaceré čísla, viaceré štatistiky, ktoré som skúmala. Určite som nepovedala všetko o tejto téme. To je veľmi obrovská téma a zložitá téma. Aj dosť to bolo náročná práca, ale som otvorená pripravená pripraviť túto správu tak, aby bola efektívna, aby skutočne mohla priniesť nejakú zmenu e, pretože nášmu výboru veľmi záleží e, tejto tém, na tejto otázke postavenia žien vo vojne. Predsedajúca. Ďakujem pekne, pani Nikolaj. Teraz slovo má pani Nedršia. Ďakujem pekne, predsednička. Najskôr by som chcela poďakovať pani Nikolaj za vašu správu, ktorá je veľmi podrobná. Situácia žien je veľmi dobre opísaná. No a už ten nadpis, hovorí o tom, že táto téma je veľmi komplexná, že je tam veľa víziev a keď na to je správne poukázala. Na jednej strane e, sú ženy e, obete a na druhej strane e, zohrávajú veľmi dôležitú úlohu aj pri prevencii. No a ja myslím, že ste veľmi dobre zobrali centrálnu úlohu žien ako ochranky mieru, čiže body 1 a 4. No a ďalej ide o mimoriadného spolnomocnenca Európskej únie pre ženy mier a bezpečnosť. To je podľa 12 veľmi dobrý návrh. Európska únia musí posilniť svoju úlohu a viditeľnosť pri posilňovaní e, situácie žien vo svete. A preto tiež súhlasím e, s odsekmi 13 až 18. A tam sa požaduje lepšia koordinácia európskej politiky pre úlohu ženy mier a bezpečnosť úloha v rokovaniach pri zvládaní náležit- e, ťažkých otázok. To je tiež vec, ktorá mi veľmi leží na srdci a preto ja podporujem tiež spravodajkyňu. A ďalej ide o sexuálne násilie na ženách. Možno by sme mali vytvoriť eh, osobitný odsek o tom, aké katastrofálne dôsledky to psychicky a fyzicky eh, má. A to nielen na ženy, ale aj na manželov a deti. Ďalej tu eh, ide o boj proti sexuálnemu násiliu. No a treba tiež hovoriť o sankciách v, v ozbrojených skupinách alebo v armádach, pretože uh, ženy sa veľmi často stávajú obeťami a treba ich eh, chrániť v rámci medzinárodnej legislatívy. Po tretie, vy ste hovorili o, o šetrení a vyšetrovaní a ja myslím, že aj tento bod by mal byť eh, súčasťou správy. A teda vzdelávanie detí je prvým eh, krokom na boj proti súčasnej situácii. To je tiež dôležitý bod. No a ďalšia vec, treba dohľadať na dodržiavanie tradícií. 14. júna sa uskutočnilo podujatie o ochrane žien v vojnových konfliktoch. Maliari divadelníci, alebo poukázalo sa na výtvarné umenie a divadlo a myslím, že sa treba zamýšľať nad tým, touto oblasťou. Sú, existujú dobré postupy a tým sa treba venovať. Je to veľmi citlivá situácia. Treba sa orientovať na dobrých príkladoch a na tie poukazovať. Takže treba využiť všetky možnosti na ďalšiu podporu takéto citlivej témy. Ďakujem pekne. A ďakujem pekne pani Nedelčeva. No a slovo teraz dostane zastupca komisie. Pani Záborská, nech sa páči. No, Takže pani Záborská. Niekoľko poznámok e, k správe pani Nikolaj. Gratulujem k tomu komplexnému pohľadu na túto problematiku. E, je to, je to zvláštne a až také zarážajúce a znepokojujúce, že e, rezolúcia Bezpečnostnej rady five bola prijatá pred jedenástimi rokmi a určite bola prijatá preto, že už viacej rokov pred jej prijatím e, situácia žien v oblasti vo vojnových, konfliktoch e, nebola dobrá. A sama pani spravodajkyňa hovorí, že za týchto eleven rokov bol urobený len obmedzený pokrok e, v zlepšení situácie žien, čo je veľmi zarážajúce, a to jednak v, oblasti sexuálneho násilia, ktoré je používané ako, ako vojnová zbraň a ktoré vo viacerých krajinách je stále e, beztrestné e, rovnako aj e, ženy, ktoré trpia vojnou inak so svojimi rodinami. A to, čo e, pani, spravodajkyňa hovorí, že treba ženy viacej angažovať vo, e, vo vyjednávacích tímoch a podobne, e, je pravda, pretože samé ženy a samí obyvatelia postihnutých krajín hovoria, že ženy sú pioniermi, pretože ženy v prvom rade chránia svoje deti a svoje rodiny a tie vojny prežívajú oveľa, oveľa intenzívnejšie, pretože, pretože sa ich to eh, bezprostredne týka. Eh, neviem, chcem sa spýtať pani spravodajkyni, či zámerne eh, nepoužila ešte jeden pohľad na ženu vo vojnových konfliktoch. Je to pohľad, ktorý je, je veľmi smutný a ktorý sa v poslednej dobe objavuje čím ďalej, tým viac, a to sú ženy teroristky. Že ženy sú nielen e, obhajkyne mieru v tej danej oblasti a, a reprezentantky boja proti násiliu, ale čím ďalej viacej ich vidíme ako, ako e, e, živé, živé bomby a same robia, robia, prevádzajú terorizmus a možno sa treba zamyslieť nad tým, prečo sa ženy e, v tomto pripodobnili mužom od, od istej doby a e, ako dôvod, prečo napríklad deti, mladí chlapci e, sa stali takýmito živými odpaľovacími zariadeniami, boli väčšinou prostredie, z ktorého pochádzali. Čiže to bolo prostredie chudobné a oni vlastne tým, že sa stali takýmto, takouto živou nástrahou chceli finančne zabezpečiť svoju rodinu či to náhodou nie je dôvod aj tých mladých dievčat a žien, ktoré možno takto chcú získať finančné prostriedky pre, pre rodiny, ktoré žijú v veľmi, e, veľmi chudobných e, podmienkach. Čiže možno by bolo dobré aspoň jedným, dvom paragrafom, e, jedným, jedným alebo dvoma paragrafmi spomenúť, aj e, túto smutnú, e, vec, e, túto smutnú situáciu, do ktorej sa ženy dostali. Ale inak skutočne chcem pogratulovať k veľmi dobrej a vyčerpávajúcej správe. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani Záborská. A slovo dostane pani Papadopoulou. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som tiež chcela sa pripojiť k slovám ďaký spravodajkyni za návrh jej správy. Myslím, že je veľmi dobrá. Je to stále aktuálne, pretože mnoho konfliktov v mnohých oblastiach, a hlavne na východe Stredomoria a na Blízkom východe, sa ženy často stávajú veľmi často stávajú obeťami sexuálneho násilia. A myslím, že treba zdôrazniť ešte jedno, jednu vec, a to sú e, psychologické rany, a to nie len žien, keď sa stanú obeťami, ale aj ich rodín. E, ja si nemyslím, že to sa dosť zdôrazňuje v správe. Ženy niekedy sú svetkami smrti členov rodín, niekedy to vidíme e, v televízii, niekedy sú to celé rodiny, ktoré sa stávajú No, ktoré sú usmrteľné. Ja som v Cypru a mám mnoho skúseností. No a aj dnes, eh, keď hovoríme o bolesti, eh, hovorím, hovorím o bolesti žien, ktoré eh, kvôli nezvestným osobám, tak tento problém stále existuje na Cypre. Prišlo tragickým stratám v rodinách, v mnohých rodinách a uvedomte si úlohu, ktorú ženy zohrávajú v rodinách. Žena bude matka, manželka, manželov alebo deti, môže byť nezvestné. No a ak stratíte milované osoby, je to obrovská rana. No a jediným prostriedkom na toto je nájsť tú stratenú osobu. A toto je obrovská bolesť. No a ženy, keď ťa trpia, tak sa to prenáša na ďalších členov rodiny. Ja by som bola rada, ak by táto správa, ak sa v tejto správe tiež hovorilo o stratách a o tých e, ranách, e, ktoré spôsobujú nezvestné osoby. A obeťami nie sú len ženy, ale celé rodiny. A rovnako som veľmi rada, že upozorňujete na to, že páchatelia sexuálneho násilia sú nepotrestaní. E, treba presviečať sudcov a rovnako prokurátori musia o tom vedieť. Ženy sa stávajú obeťami, rovnako aj ich rodiny, na čo sa týka budovania mieru. Treba jasne povedať, že mier nemôže existovať bez spravodlivosti. Ale spravodlivosť musí byť nastolená veľmi rýchlo, pretože tak, ako sa hovorí vo Veľkej Británii, oneskorená spravodlivosť je vlastne nepriznaná spravodlivosť. Na nešťastie spravodlivosť niekedy a nastolenie spravodlivosti trvá príliš dlho. Takže môže sa stať, že mm, bude panovať bezstretnosť a keď to tak bude, tak eh, nebudeme predchádzať, aby aj niekto iný nepáchal rovnaké trestné činy. Ja myslím, že je dôležité neakceptovať bezstresnosť. Treba nastoliť čo najrychlejšie spravodlivosť a rovnako súhlasím s potrebou vytvoriť funkciu osobitného predstaviteľa e, Európskej únie pre ženy, mier a bezpečnosť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Papadopulo. A slovo teraz dostáva pani Nikolaj. Ďakujem veľmi pekne za vaše odporúčania. No a skutočne všetko, čo ste povedali, je relevantné. Na úvod by som chcela povedať niečo o psychologických škodách rana. Samozrejme, budeme o tom, hovoríme o tom správe z dvoch dôvodov. Poprvé, je to relevantné na regionálnej a komunitárnej alebo obecnej úrovni, ale tiež globálne stále sa hovorí a ukazujú obrazy násilia a to je ešte relevantnejšie. A my potrebujeme získať prístup, európsky prístup k tomuto, k týmto, uzaujať prístup európsky týmto psychologickým dopadom, pretože ak to ostane nepovšimnuté, tak sa to bude len zhoršovať, ale to zhorší psychologické následky všetkých konfliktov, ktoré už aj tak sú dosť zlé. Súhlasím so všetkým, čo povedala pani Nedelčeva. Samozrejme, následky na rodiny, sankcie, všetko, čo súvisí s tradíciami a vzdelávaním, je relevantné a malo by byť uvedené v správe. Stručne teraz k pani Záborskej. Ja som eh, nehovorila o kamikaze ženách a ženských teroristkách, pretože oni eh, sú páchateľkami a nie obeťami. A moja odpoveď v tomto prípade znie, ja práve odpovedám na vašu otázku. Snažím sa zodpovedať na vašu otázku, takže že by ste mohli um, počúvať to. Dobre, takže nehovorila som o uh, teroristkách, pretože si myslím, že oni sú páchateľkami a nie obeťami konfliktov. Ja som presvedčená o tom, že nie je to chudoba, ktorá ich uh, donúti takýmto krokom. Myslím, že hovoríme o kultúrnych modeloch, kde sa vojna e, považuje za zodpovednosť každého. No a tento model, e, ktorý je veľmi ovplyvnený náboženstvom, tak e, ženy, deti, aj muži majú rovnakú zodpovednosť. No a je veľmi náročné bojovať proti takémuto kultúrnemu modelu. My sa môžeme snažiť zmeniť výchovu a vzdelávanie je veľmi náročné pracovať v takýchto podmienkach. Tiež ste, hovor, ste ma spýtali na to, ako chrániť rodiny v konfliktných situáciách. Máte pravdu. Rodina je v konfliktných situáciách hlavnou alebo najväčšou obeťou. No a medzinárodné spoločenstvo sa to teraz nezaoberalo veľmi rodinou, pretože to zapája medzinárodných aj lokálnych aktérov. Tí, ktorí sa zamysleli nad pomocou rodinám, nad pom- poskytovaní terapie na posttraumatický stres, to neboli vlády, ale mimovládne organizácie. Mimovládne organizácie, ktoré, boli za, ktoré sa zapájajú a zaoberajú týmito otázkami. No a vy ste sa ma spýtali, prečo som v rokovaniach si zvolila toto. Ja som študoval históriu podkonfliktných rokovaní. Nie som odborníčkou na a, a, nie som odborníčkou na vedenie vojny, ale viem ako sa uskutočňujú rokovania a videla som, že už od 16. storočia účinnosť rokovaní a dĺžka rokovaní závisela od rodovej štruktúry delegácií. Ja myslím, že ženy skutočne pomohli, pomohli v rokovaniach v ich rýchlom a účinnom priebehu. No a teraz musíme byť matky a sme a, teda sme matky a, hľadáme nekonfliktné riešenia v rokovaniach. To treba, tento faktor treba tiež využívať v rokovaniach. Dobre, ďakujem pekne. Pani Nikolaj. No a teraz k časovému harmonogramu pre túto správu. Lehota na prekonanie pozmeňujúcich návrhov je 8. september o 12.00. 11. októbra bude je lehota na pre, preskúmanie pozmeňujúcich návrhov. Na výbore DV sa bude hlasovať 7.11. V našom výbore budeme hlasovať 21. a 22. novembra a debata rozpráva na plenárnom zasadnutí sa uskutoční na zasadnutí v januári 2012. No a ďalším bodom je Budeme sa zaobrať návrhom správy o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii. No a slovo dostane pani Sinclair. Ďakujem pekne, predsednička. Stanovisko dúfam, že máte všetci k dispozícii a dúfam, že ste dostali všetci dokument, ktorý som dal pred pár dňami. No a ešte predtým, než prídem k môjmu vlastnému, mojej vlastnej správe, tak sa vrátim môjmu, mojej pripomienke a k tej pripomienke, ktorá tu zaznela, bohužiaľ nie do mikrofónu, zaznelo tu, že prečo som ja v Európskom parlamente. Myslím, že to je veľmi neúctivá pripomienka. Ja som to z toho dôvodu, že som bola zvolená. No a v rámci demokracie musí existovať opozícia, musí byť možné vymeniať si názory. No a ja zastupujem región, ktorý má 5 miliónov obyvateľov, a to je viac ako eh, celá populácia niektorých členských štátov. Takže mám právo vyjadrovať svoje názory. No, stanovisko o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii. Mnohí z vás eh, s ním nebudú súhlasiť, ja to akceptujem, ale eh, chcem vysvetliť, prečo som vypracoval toto stanovisko a povedal som na plenárnom zasadnutí aj v tomto výbore už viackrát, že ja som proti všetkým formám diskriminácie. Ja by som bola rada, aby situácia vo všetkých krajinách a všetky formy diskriminácie na základe veku, e, náboženstva a tak ďalej, všetci sme si rovní, o to sa všetci snažíme a to všetci chceme. Ale zmysel hnutia za rovnosť je v tom, že rasa, sexualita nie je dôležitá. No a my sme vo výbore pre rodovú rovnosť. Nie sme vo výbore pre mimoriadne práva pre ženy alebo mužov. Sme vo výbore pre rodovú rovnosť. No a preto som proti pozitívnej diskriminácii. Pretože akákoľvek forma diskriminácia, diskriminácie prináša obete a je morálne nesprávne vytvárať legislatívu, ktorá niekoho znevýhodňuje. No ja myslím, že ja sa, chcem, ja sa snažím teda o rovnosť príležitosti pre všetkých. Ja som e, pripravila štatistiku, štatistiku ktorá je založená na informáciách z Veľkej Británie. No a ak sa na to pozriete, tak sa tam hovorí, že 86% ľudí majú pocit, že akákoľvek forma preferenčného zaobchádzania na základe pohľavia je nesprávna. A ak sa na to pozriete, v ďalších dvoch slúbcoch, sa hovorí, že, viac, že si to myslí viac žien ako mužov. Pretože ženy nechcú, aby ich niekto vychovával celý život. No a rovnaký príklad, tam keď sa pozriete na vek ľudí a vidíte, že a tí ľudia, ktorí nechcú preferenčné zaobchádzanie na základe veku, tak uvidíte, uvidíte že mládež a mladí ľudia si myslia, že je trochu lepšie pozitívne diskriminovať ako starší ľudia. Takže vidíme, že ľudia, ktorí by mali profitovať z pozitívnej diskriminácie, ktorí sú proti takéto pozitívnej diskriminácii. Takže často tomu, že niekoho zamestnám len preto, že sa najlepšie hodí na to. Je to kvalifikácia, pohovory do diskriminácii. Ja neviem, či niektorí z vás sa stali obeťami diskriminácii. Ja určite áno. A je to skutočne hrozná vec. Predstavte si situáciu, ak nejaký muž, ktorý celý život pracoval, a pracoval na tom, aby získal nejakú prácu. Stalo sa v 97. vo Veľkej Británii. Muži v Anglicku pracovali na tom, aby sa dostali do nejaké pozície. má no jediný, jediný dôvod, prečo nemohli byť kandidátmi, a to bolo, bol, bolo ich pohľavie a to je nesprávne. Nemôžeme povedať, že len kvôli vášmu pohľaviu nemôžete zastávať určitú pozíciu. Nedá sa povedať, že len kvôli dlhým, dlhým rokom histórie diskriminácie jedného pohľavia nemôžeme vytvoriť novú diskrimináciu, aby sme to napravili. Ja, alebo ja som proti pozitívnej diskriminácii kvôli tomu, že je to jednoducho podnot, po, podvod. Nie je to, alebo neriešime skutočne dôvody. Členské štáty by mali sa zobrať lepšou starostlivosťou o deti. Prečo? Podľa posledných čísiel viacej žien je absolventmi vysokej školy, ale nevidíme to už potom v profesionálnom živote. Čiže starostlivosť o deti, príslušné zariadenie, to sú veci, ktorými sa mali zaoberať členské štáty. Hm. Namiesto poslednej diskriminácie. No a nemôžem povedať tri mená, z Veľkej Británie, a takmer 60 rokov máme kráľovnú. Jedna, sme jednou z prvých krajín, kde bola žena na čele vlády. Golda Meir, Indira Gandirová, Margaret Thatcherová, to sú veľmi silné ženy, ktoré získali pozíciu a nepotrebovali žiadnu pozitívnu diskrimináciu. Takže ja by som vás chcela vyzvať, aby ste si prečítali moje stanovisko a teším sa na vaše pripomienky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Sinclair. Pani Češková. Ďakujem, predsednička. Na úvod by som chcela poďakovať spravodajkyni za vyvážené stanovisko. No a súčasne chcem poďakovať komisii za iniciatívu monitorovať aplikáciu charty základných práv v Európskej únii. Verejnosť čoraz viac si uvedome zákonné práva, ale čoraz sa, ale stále nie je dobre informovaná o implementácii postupov v prípade porušenia práv je nevyhnutné jasne komunikovať, v akých situáciách je možné odvolať sa na túto chartu a kedy e, kto zodpoveda za ochranu základných práv. Ľudia musia vedieť, kde môžu žiadať o pomoc v prípade porušenia ich práv. Ešte stále existujú situácie, ktoré nemôžu byť pokryté chartou, no a preto sú mimo jurisdikcie Európskej únie. V takýchto prípadoch ústavné systémy členských štátov garantujú základné práva na národnej úrovni. Charta je preto nástrojom, ktorý doplňa, ale nenahrádza ústavné systémy členských štátov. Z môjho hľadiska to treba zdôrazniť a som rada, že to je vyjadrené v prvom oceku tejto správy. No a ďalej súhlasím s uvádzaním osobitných údajov, koľko žien a koľko mužov napísalo petície listy, čo sa uvádza v piatom oceku, ale chcel by som to obmedziť len na a rodovú rovnosť na pracovnom trhu, hlavne pre oblasti 5, 5 prioritných eh, oblastí, tak ako povedala komisia vo svojej výročnej správe 2010 o aplikácii Európskej charty. Toto zaobchádzanie vytvára lepšiu transparentnosť a umožňuje negatívne dopady pozitívnej diskriminácie, o ktorej hovorí spravodajkynia v druhom odseku. A posledná pripomienka sa týka práv dieťaťa. Najčastejšie spomínané práva a slobody v, v verejných listoch, otázkach a petíciách sa týkajú práve právo dieťaťa. A koncentrácia bola na zraniteľné skupiny ako síroty, chudobné deti a deti, ktoré sa stali obeťami obchodovania s ľudskými bytostiami alebo zneužívania. Preto je dôležité jasne povedať, komu deti, na koho sa môžu deti alebo rodičia obrátiť v prípade porušenia svojich správ. Výročná správa by mala tiež podľa môjho názoru hodnotiť aplikáciu práv dieťaťa a monitorovať ich eh, monitorovať ich záujme. Hm, ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne, pani Češková. Pani Thompson. Uh, thank you. Uh... Ďakujem pekne. Chcela by som sa poďakovať spravodajkyni za jej stanovisko a zároveň by som chcela povedať, že som za pozitívnu diskrimináciu, to musím povedať, a že mám problém tam niekde vidieť aj nejaké obete. Boli tu určité prieskumy, a výsledky boli zaujímavé, to isté, ale my vieme, že ak nejaká osoba je uprednostňovaná e, pri získaní práce, e, skúsenosť mnohých členských štátov je, že sú to práve muži. To znamená, že čo je dôležité, je si uvedomiť, ako máme starostlivosť o deti v Európskej únii. Máme vlastne Dánsko to veľmi dobre pokryté od nízkoveku až do vyššieho veku dieťaťa. A keď sa pozrieme do e, bank a finančných inštitúcií, nevidíme tam žiadne ženy aj napriek tomu, že sú lepšie vzdelané ako muži. Takže ja si myslím, že uprednostňovanie e, v niekoho pri získaní práci, e, to je silná možnosť v niektorých členských štátoch a vedie to k tomu, že sa uprednostňujú muži to znamená, že dôležité by bolo to riešiť pozitívnou diskrimináciou. Takže dôležité je, aby sa to stalo súčasťou legislatívy. Myslím si, že bolo to na prospech Spojeného kráľovstva, keď sa svojho času rozhodlo, že ak niekto postihnutý si hľadá prácu, mal byť pozvaný na pohovor, v našich členských štátoch si musíme uvedomiť, že je veľká miera diskriminácie postihnutých na trhu práce. Dôležité, aby títo ľudia mali možnosť sa prezentovať v rámci pohovoru a myslím si, že je to veľký krok správnym smerom, aby sa títo ľudia nevnímali ako obete. Myslím si, že je dôležité, aby sme v tomto stanovisku boli na strane žien. Je to vec, ktorá sa týka žien. Toto je naše stanovisko, ktoré sme vypracovali. Nejde tu o deti, nejde tu o iné skupiny obyvateľstva, ide tu iba o ženy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Thompson. Pani Nedelčeva, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. A ja by som sa chcela poďakovať spravodajkyni, autorke stanoviska. Chcela by som sa zamerať na jednu vec. Chcela by som všeobecne povedať, že ja chápem, že samozrejme naše prístupy sú rozdielne, súvisí to s tým, že každý z nás je členom inej politickej skupiny. Ale ja som dúfala, že to stanovisko bude také pozitívnejšie. Čo sa týka charty základných práv, tak eh, tá je dôležitá pre obhajobu občianských práv a ľudských práv. Ide to ekonomické práva, sociálne práva. A preto v tejto súvislosti predložím viacero pozmeňujúcich návrhov na to, aby to celé bolo také pozitívnejšie. Samozrejme, je, tvrdí sa, tvrdia sa tu viaceré veci, ktoré nie sú pre mňa správne, ako napríklad výklad tej charty práv je tu predsa európske právo, ktoré je nadradené národnému právu. To znamená, že musíme tu veľmi jemne rozlišovať. Súdny dvor chráni základné práva prostredníctvom európskeho práva a tieto práva sa neustále vyvíjajú podľa e, ústavnej tradície v danom členskom štáte. No a tu sa potom ako keby spájalo národné právo s európskym právom. A to je dôležitá orientácia neznamená to, že európske právo by, tak povediac, malo sa riadiť e, danými ústavami v členských štátoch, len preto, sú to ústavy. Dobre, a teraz samotné téme. Pozitívna diskriminácia, aj tu môže dojsť k obetiam. A neviem prečo by sa to v rámci takéhoto stanoviska malo spomínať. Pozitívna diskriminácia je dôležitá, ale by časovo obmedzená. A samozrejme sú tu rozdiely v odmenovaní žien a mužov. Je to tak v podnikoch. A dorovnať tieto rozdiely, to je otázka racionálneho myslenia, zdravého ľudského myslenia. Potom sa tu spomína to, že sú tu rozličné kultúry. Keby existovali iba národné kultúry a európske kultúry. Ja si myslím, že v našej krajine nemáme len jednu kultúru a podľa mňa sa to týka aj mnohých ďalších členských štátov. Bolo by to trošku zjednodušené. No a teraz posledný bod, odsek 6. Tu skutočne nemôžem s vami súhlasiť. Prečo nemôžeme požadovať to, aby sa to vykonali previerky, ktoré by sa týkali porušovaní charty základných práv. Nemôžeme tu predsa vytvoriť e, dve skupiny členských štátov podľa toho, kedy vstúpili do Európskej únie, či to bol 2004 alebo 2007. Prečo od roku 2004? Prečo nie od prvého, prvej vlny rozširovania od roku 1973, keď svojho času vstúpilo Spojené kráľovstvo do únie? Predsa aj vtedy sa museli naplňať určité kritéria. Samozrejme, nemá význam takto otvárať, bol by to predsa absurdné. Dôležité, aby sa charta uplatňovala vo všetkých členských štátoch a som proti tomu, aby sa zaviedol takýto mechanizmus na to, aby sa previerky vykonali iba v niektorých členských štátoch, keďže ide o tie, ktoré vstúpili ako posledné. My tu rozhodne nechceme vytvárať e, dve skupiny občanov. Myslím si, že je to veľmi nebezpečné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Nedelčeva? Pani Papadopulo? Ďakujem pekne. Pani predsednička. Ja som si prečítala tento materiál viacejkrát. Podľa môjho názoru tá filozofia za týmto návrhom e, ide nesprávnym smerom. Podľa mňa sa tu podceňuje pozitívny vplyv Charty základných práv a my musíme si uvedomiť, čo toto vôbec znamená pre našich občanov. Vypočula som si spravodajkyňu a musím povedať nasledovné. Áno, diskriminácia je hrozná vec. Chceme zaručiť to, aby rodová rovnosť, to je tá oblasť, ktorá je v kompetencii nášho výboru. Dôležité, aby to bola rovnosť šanci pre každého, či žena, ženu alebo muži. Áno, sú tu určité formy diskriminácie, ale táto správa sa nevzťahuje na pozitívnu diskrimináciu, nezaoberá sa novými formami diskriminácie. Spravodajkyňa musí objasniť viacero vecí, ktoré, ktoré sú uvedené v týchto odsekoch. Začneme teda odsekom číslo 1. No, začneme úplne od začiatku. Ja nesúhlasím s tým výkladom charty základných práv, ktorý tu bol uplatnený. Dôležité, aby sme to vykladali tak, aby tu bol čo najmenší možný priestor na nesprávne, e, na správny výklad. Keď si prečo, tak je tam uvedené, e, čo spadá pod kompetencie únie, že tu platí princíp subsidiarity, subsidiarity a tu ide o to, že každý členský štát má svoje medzinárodné záväzky, ako aj svoju ústavnú tradíciu. Charta nevytvára nejakú novú kompetenciu e, spoločenstva, nedochádza tu ani k nejakému zdvojeniu moci. Takže chcela by som povedať, že ak spravodajkynia chce spraviť krok vpred, chce nejakým spôsobom sa zamerať na pozdiev diskrimináciu alebo na nejakú novú formu diskriminácie, musíme si uvedomiť, že toto je vlastne mimo záberu eh, charty základných práv. Tu ide o to, že do správy tohoto výboru o, o diskriminácii nemôžeme zapracovať nejakú novú filozofiu. Toto je mimo záberu nášho výboru. Chcela by som povedať, že mala by nám spravodajkynia objasniť to, čo myslí tým, keď hovorí, že pozitívna diskriminácia vytvára obete. Kto sú tieto obete? Jednoducho ide tu o to, že sme zažili množstvo stereotypov. Je tu veľa žien, ktorí v súčasnej dobe majú dobré akademické vzdelanie, dobré pracovné skúsenosti a napriek tomu si nevedia nájsť prácu. Ak, na, ak by sa zaviedla pozitívna diskriminácia na určitú krátku dobu, bolo by možné, aby vstúpili na trh práce a boli by tu pozitívne vplyvy. Takže pozitívna diskriminácia nie je žiadne opatrenie na to, aby sa zhoršovala ešte diskriminácia. Je to určité časovo obmedzené opatrenie, ktoré má pomôcť tým ľuďom, ktorí trpia diskrimináciou. Majú sa tu vytvoriť rovnosť šanci, či už na trhu práce alebo niekde inde spravodajkyňa musí objasniť aj ďalšie e, formulácie, ktoré spomína v ocekoch ako sporné otázky, existujúce rozpory a tak ďalej. Je tu uvedené množstvo vecí, ktoré bolo dôležité objasniť. Čo sa schováva za týmito pojmy? Koncepčný rámec, e, rozdiely a tak ďalej. Bolo by dôležité byť presnejší v týchto veciach a objasniť, kto sú tieto obete. Hovoríme tu o dvoch pohľaviach, o ženách a mužoch a tento výbor hovorí častokrát o tom, že sú to ženy, ktoré trpia na základe existujúcich stereotypov a na základe istého správania. Ako som už povedala, my sme proti všetkým stereotypom, ale musím povedať, že na druhej strane tu Nevidím tie obete, ktoré by tu vznikli. Nechápem niektoré myšlienke. Po tejto správe potrebujem mať jasné informácie o rodovo motivovanej diskriminácii. Bolo by dôležité upresniť, koľko žien, koľko mužov napísalo listov, petície a tak ďalej. Bolo by dôležité mať špecifické údaje o týchto, o, o týchto sťažnostiach. Musíme si povedať, čo je dôležitejšie, či kvalitatívne alebo kvantitatívne údaje. Musíme si uvedomiť, že dôležité je to, že aký bol dôvod toho listu a aká forma diskriminácie. Potom posledný odsek hovorí o nových členských štátoch a starých členských štátoch. Aj toto by si vyžadovalo upresnenie. Aké sú to tie záväzky, ktorým bolo nutné pristúpiť a ktoré členské štáty eh, nesplnili svoje záväzky je to presvedčenie, že, že staré členské štáty v plnej miere rešpektujú pravidlá, ktoré sa týkajú rovnosti šanci a nové štáty nie? To sú veľmi zložité otázky. To znamená, že mali sa snažiť zabrániť tomu, aby sme tu delili na členské štáty na dve skupiny. Dôležité aby to bolo všeobecné uplatňovanie eh, eh, rodových práv v celej Európskej únii. Dôležité aby aby sa do celého procesu zapojila agentúra pre rodovú rovnosť. Ak dochádza k takýmto porušeniam, dôležité je, aby spravodajkyňa to jasne uviedla a aby to vedla konkrétne. Lebo toto jednoducho nemôžeme akceptovať. Chcela by som povedať, že podľa môjho názoru je lepšie, ak táto správa eh, bola dobrá, úspešná. Dôležité je, aby tu bolo možné ďalej diskutovať, na základ, čo sa týka denných spravodajcov. Nejaké stretnutie sa uskutočnilo, ale jednoducho potom bolo zložité pracovať, keďže spravodajkňa to nebola. Musíme pochopiť tú filozofiu tejto správy, to je pre nás dôležité. Dôležité je, aby tá správa zohľadňovala všetky aspekty, ale musíme si uvedomiť, že iba ak predložíme pozmeňujúce návrhy, tá filozofia sa nezmení. Ďakujem pekne. E ďakujem pekne, pani Papadopulo. Teraz pani Ek. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne za odvedenú prácu. Mám tu viaceré otázky, viaceré komentáre, ktoré sa týkajú textu. Poprvé, či, či, či hovoríme o dohovore OSN a či hovoríme, alebo či hovoríme o základných právnych nástrojoch Európskej únie. To sú právne dokumenty, ktoré boli podpísané členskými štátmi a sú právne záväzné pre členské štáty. Oni ich musia implementovať. A preto tu vlastne máme takú diskusiu o ratifikácii medzinárodných nástrojov. Ja si myslím, že charta tak tu skúmal eh, Ústavný súd v Nemecku, práve sa obral týmto aspektom. Myslím si, že je tu zásadné nepochopenie hierarchie právnych nástrojov a mám pocit, že je to tak od začiatku textu. Preto naša politická skupina ALDE príde s viacerými pozmeňujúcimi návrhmi a budeme sa snažiť to právne poopraviť. Po druhé, sú tu viaceré nedorozumenia a veľké rozdiely v jednotlivých jazykových mutáciách, keď si pozrete tie preklady do švedčiny, keď sa porovnáte s francúzským a anglickým textom. Možno to súvisí s tým, že je to také nejasné, sú tu, je tu, sú tu vlastne sú to nedostatočné vedomosti o tej právnej situácii. Myslím si, že aj ten pohľad na mimovládne organizácie nie je správny. Samozrejme, členské štáty mali spolupracovať s občianskou spoločnosťou a mimovládnymi organizáciami. A samozrejme, tieto organizácie majú možnosť nespolupracovať s vládami, pracovať na základe svojich vlastných podmienkach. To sa týka aspoň demokratických štátov. Čo sa týka pozitívnej diskriminácie, viacerí kolegovia o tom diskutovali a plne súhlasím so stanoviskom pani Papadopula na túto tému. Mm, myslím si, že nemusím o tom nejako ďalej hovoriť. No a potom na konci textu sa spomína výročná správa a ak ženy alebo muži sa obrátili na komisiu, myslím si, že najdôležitejší je ten obsah. A ten obsah je vlastne e, rozpracovaný v tej výročnej správe. Takže toto je uvedené v odseku 5 a zároveň si musíme uvedomiť to, čo je uvedené v odseku 6, tak tá argumentácia nie je vôbec nevyhnutná, lebo tá výročná správa vlastne zohľadňuje to, či členský štát bez hľadu na to, kde sa v Európe nachádza, je v súlade s danými pravidlami. A jednoducho mi sa nepáči tá myšlienka, že by sa to malo nejakým spôsobom poukazovať na nové členské štáty. Musíme si uvedomiť, že tie staré členské štáty tiež e, nie sú dokonalí. Potom tu máme judikatúru Štrasburského súdu, ktorá to potvrďuje napríklad aj Švédsko tejto oblasti má viaceré, boli viaceré súdne spory, kde Švédsko porušovalo dané pravidlá. Jednoducho sú to veci, ktoré sa opakujú vo všetkých členských štátoch. Takže na záver by som chcela povedať, že sú tu viaceré nesprávne vyjadrenia, nedorozumenia, taká zvláštna argumentácia v tomto texte preto skupina ALDE predloží pozmeňujúce návrhy k daným odsekom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Ek. Pani Vietman. Ďakujem pekne. Mnohé už bolo povedané, môžem sa k tomu pripojiť a musím sa pripojiť aj s môjim názorom. Chcela by som sa zamerať predovšetkým na dva body. Čo to znamená pozitívna diskriminácia? Znamená, neznamená to, že žena dostane nejakú prácu len preto, že je žena, ale preto, že má rovnakú kvalifikáciu, rovnaké predpoklady ako muž uchádzajúci sa o tú pozíciu. A jednoducho, ak teda chceme, áno, môžeme povedať, že žena by bola uprednostnená. No a potom ten druhý bod, ktorý by som chcel uvieť do diskusie, je ten, že by som bola rada, keď sme mali detailné objasnenie odseku číslo 4, ten je príliš nepresný, buď by sa mal vyčiarknúť, alebo by sa malo skutočne detailne uviezť to, čo skutočne chceme dosiahnuť a ja tiež predložím pozmeňujúce návrhy. Ďakujem pekne. Obrigado. Ďakujem pekne. Pani Vercman, pani Záborská. Ďakujem pekne, pani <clears throat> predsednička ani som si nemyslela, že tá, toto stanovisko vyvolá e, takú širokú diskusiu. Len dve krátke poznámky. E, žiadna diskriminácia, ani pozitívna, e, nie je dobrá pre, pre, nikoho a či si zoberieme ústavné súdy v našich krajinách, ústavní sudcovia, tak e, sa postavia proti diskriminácii či pozitívnej alebo negatívnej. E, ja vidím problém v tom, že za slovíčko diskriminácia, ktoré je presne definované v právnom systéme, sa v poslednej dobe e, schová proste všetko a všetko sa označí za diskriminačný postoj ja si myslím, že treba robiť rozdiel medzi pozitívnou diskrimináciou a vytvorením prechodných priaznivých podmienok napríklad pre defavorizované skupiny obyvateľstva. To je rozdiel, to nie je pozitívna diskriminácia. Pozitívna diskriminácia je niečo, e, dať niekomu to, čo mu na základe dodržiavania ľudských práv nepatrí E, to je prvý bod. A druhý bod chcem povedať pani, e, čiže ja osobne som proti akejkoľvek forme diskriminácie, aj, aj proti pozitívnej diskriminácii. E, druhú vec, ktorú chcem povedať pani poslankyni Sinclair, neviem, či sa to stalo nedopatrením, ale keď si zoberieme bod A v jej e, stanovisku, ktorý hovorí o tom, že jednotlivé členské štáty si môžu určiť vlastný výklad charty základných práv, tak to úplne jasne odporuje bodu 6, kde žiadame audit nesplnených a nedoriešených predvstupových záväzkov ak chceme dodržať bod A, nemôžeme dodržať bod 6. Ak chceme dodržať bod 6, tak bod A neplatí. Čiže ja si myslím, že je to len nedopatrenie. A k tomu bodu 6 ja som tiež e, zásadne proti tomu, aby sa vytvárali dve skupiny obyvateľstva, nové e, členské štáty a staré členské štáty v dodržiavaní ľudských práv, aj keď na druhej strane E, podporujem to, čo hovorí pani sinclaire že treba rešpektovať aj národnú kultúru a národnú rozmanitosť jednotlivých členských štátov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Záborskej. Ďakujem, teraz má slovo pani Figueredo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja takisto mám viaceré výhrady z hľadiska tohto návrhu stanoviska. Niektoré z týchto výhrad už boli vyjadrené ostatnými kolegyňami, takže ja môžem už byť len stručná. Poprvé, a čo napríklad, čo sa týka pozitívnych opatrení v bode 2? K tomu sa treba viac venovať. Čo rozumiete pod e, pozitívnou diskrimináciou taktiež osobitne z hľadiska pozitívnych opatrení, ktoré by mali byť prijaté na to, aby bojovali proti páchanej na ženách. Jednoducho toto treba veľmi dobre objasniť. Po druhé, Bod číslo 4. Mám taktiež výhrady v otázke neutrality a čo sa tým mieni v praxi, keď sa to implementuje. Po tretie, myslím, že bod číslo 6 je trošku zvláštny, alebo pr- trošku je to nevhodné z hľadiska delenia štátov na nové a členské. Myslím si, že treba tu trošku zvážiť slova, keď hovoríme o nových a starých členských štátoch, tak aby ste nerobili nediskriminovali jednotlivé členské štáty. Je tam viacero bodov, ktoré už boli nastolené, s ktorými súhlasím, takže budete musieť eh, veľa mať na tanieri v rámci tohto e, stanoviska, tak aby ľudia vo výbore to nepochopili zle. Predsednička, ďakujem pekne pani Figueredo. Teraz má slovo komisia. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Komisia víta príspevok Európskeho parlamentu do diskusie o aplikácii eh, Charty základných práv a berie na vedomie všetky návrhu, osobitne prípravu správy za rok 2011. Ako možno viete, jedným z cieľov správy o uplatňovaní eh, Charty základných práv EÚ bolo iniciovať eh, každoročnú diskusiu medzi inštitúciami a som rád, že môžem povedať, že aj rada už prijala pred niekoľkými mesiacmi svoje závery v tejto otázke. Ďalším cieľom takejto správy taktiež je viesť eh, záznam o tom, akým spôsobom sa uplatňuje eh, Charta základných práv my sme zatiaľ nepokryli úplne všetky práva, ale našli sme dostatok údajov na to, aby sme mohli odprezentovať v rámci obsahov listov, v rámci dotazníkov a výsledky sú v tom, tejto brožúrke čo som teda sa dozvedel, že ste už asi dostali a keď ste to nedostali, dostanete to v najbližších týždňoch už vo vašom vlastnom jazyku a bude to takisto k dispozícii aj po anglicky na požiadanie. Ďalším z cieľov takejto správy je poskytnúť eh, informácie o tom, kde sa charta uplatňuje, pretože jedným zo zistení správy je, že komisia dostáva množstvo listov, kde občan nevie, na koho sa má obrátiť e, v prípade otázky základných práv. Takže musíme lepšie informovať e, občanov, že kde a ako platí charta, pretože neplatí vo všetkých situáciách. Platí napríklad len Ehm, samozrejme, že platí to v rámci európskej inštitúcií, ale čo sa týka členských štátov, platí to len vtedy, keď implementujú európske právo. To znamená, že jednou z našich úloh je teda špecifikovať tým, že sa dávajú príklady, kde platí charta základných práv, kde nie, aby občania vedeli presne e, takým priateľským spôsobom alebo pochopiteľným spôsobom, že kde teda to platí. Dovolte, aby som teda uzavrel svoj príspevok tým, že my preskúmame odporúčania Európskeho parlamentu, poznamenáme si ich e, do prípravy správy výročnej správy budúceho roku. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz mám slovo pani Sinclair. Ďakujem, pani predsedajúca. Bola to celkom živá diskusia. Všetkým vám ďakujem za vaše príspevky. Myslím si, že jednu vec, ktorú som chcela hneď na začiatku objasniť, je otázka bodu 6 Ospravedlňujem sa, ak e, tá interpretácia vychádza akoby e, necelkom presne, alebo že som tuto delila členské štáty na tie alebo iné. To som nechcela. Chcela som sa skôr sústrediť na to, ako to teraz beží. Keď e, Mnohé zo štátov, ktoré vstúpili do Európskej únie, mnohé e, ľúbili, že akým spôsobom zvýšia latku v oblasti ľudských práv. A však, e, ale je pravda, že mnohé z týchto krajín neurobili nič. A jednoducho, kým chcete sa posunúť ďalej, tak je treba sa pozrieť na to, že to, čo bolo sľubené predtým, tak aby sme mohli vidieť, že kam sa uberáme, pretože Napríklad eh, diskriminácia v oblasti sexuálnej orientácie. Myslím si, že krajiny z východného bloku ešte stále majú veľmi e, zlú históriu a zlé výsledky. Nož, a to nemôžeme toto odmietnúť. Urobili určité e, prísľuby a záväzky, keď vstupovali do EÚ a už je 7 rokov tomu a nič sa nezmenilo. Takže to je napríklad jeden, jedný z dôvodov, prečo to tam je. Potom ďalšia vec je, po tom, čo som si vypočula vaše príspevky, čo e, sa týka tých listov, nemalo by to byť iba v číslach, lebo čísla same o sebe nehovoria veľa. Malo by to skôr byť niečo o obsahu týchto listov možno, takže asi by sme mali uviesť, e, že čo ľudí trápi. Nuž, niektorí e, poslanci, myslím, že to bola pani Nadelčeva, prepačte moju výslovnosť, e, hovorí, že, e, na, že by ma, európske právo má prednosť pred domácim právom. E, som pre, pačte, ale v každej vláde musíte vládnuť tak, ako to ľudia chcú. A keď robím takéto prieskum, ktorý poukazuje na to, že e, 86% povie, že ste nemali pravdu, i keď dobre máme toleranciu e, chybovosti 3%, tak ale musíte, z toho presne viete, že čo občania chcú. A ja sa tu môžem pozrieť, pozrite sa na tieto čísla, pozrite sa na ženy. A viac žien je proti pozitívnej diskriminácii než mužov pretože aj ja som si vypočula aj svojich voličov. Nechcú, aby im niekto kázal. Nechcú byť ani ženy patronizované. Um, takže ja um, si myslím, že je potrebné rozlišovať medzi jednotlivými krajinami Ehm, myslím si, že Európska únia, ja chápem, že o čo vám ide, či ja s tým nesúhlasím, ale to, čo musíte minimálne akceptovať, je, že všetci sme rôzni že každý jednoducho máme iné hodnoty. Už len v rámci samotnej Británie máme rôzne hodnoty. Rozdiely sú medzi Škótskom, Walesom, Severným Mirskom, Až žili sme spolu nejakých 400-500 rokov a jednoducho akceptujeme naše rozdielne názory. A čo tu chcete vy? Za 20 rokov chcete zlikvidovať e, všetku kultúru a, e, doma, a rozdiely medzi... To, to, to, to predsa ne, ne, nemôžete len tak zlikvidovať mňa zjednotiť, že všetci budú rovnakí. Potom ďalšia vec. Áno, volajte po rovnakom zastúpení v správnych radách, v parlamentoch. Samozrejme, ja by som... Ja tu tiež volám po rovnakom zastúpení, ale volať potom cez zákon, to je nesprávne. A to, čo povedala pani Záborská, že čo sa týka samotnej justície v jednotlivých krajinách, tak e, tam e, tam každý ústavný sudca taktiež odmietna akú formu diskriminácie, aj tú pozitívnu. Takže Takže časť týchto pozitívnej demokracie v podstate eh, je, má negatívny dopad na ženy. Keď sa napríklad pozriete teraz napríklad na rozhodnutie súdneho dvora o um, sadzby poistné na na pozistenie na vozidlá, napríklad eh, a, niekedy eh, pri, aj pri hľadaní práce sa to proste môže proti žene obrátiť, eh, najmä keď eh, že je žena, ktorá má rodinu a podobne. Takže chcela by som ešte sa do, obrátiť na moje učenie eh, spravodajky. Nie som teda dosť sklamaná, že druhá najväčšia eh, skupina v parlamente eh, socialisti určili len za tieňového spravodajcu len náhradného poslanca v tej, náhradného poslankyňu v, tejto, v tomto výbore. Predsednička, ďakujem pekne. Teraz dám slovo pani Farvanovej už len výnimočne Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja mám návrh, ktorý možno, že je otázkou eh, rokovacieho poriadku. A niekto, kto má veľa skúseností s psychologickou, sociologickým prieskumom, že by som napríklad tomuto výboru, že mali by sme sa e, dívať e, pomerne kriticky na rôzne štúdia, ktoré sú tu predkladané výboru, pretože keď by sme sa mali spoliehať na niektoré z nich alebo na všetky z nich, no, dostali by sme sa do slepej uličky. Myslím si, že keď sa pozriem na toto, čo tu je predložené, to nebolo dosiahnuté všetkými príslušnými zložkami, tak aby sa to dalo označiť za vedecky dokázané. E, a myslím si, že už samotná otázka, ktorá bola tam položená, je už sama o sebe je taká nejasná. Ľudia majú odpovedať na otázku. Väčšina z nich samozrejme povie nie. A nemôže to byť prekvapením ani pre pani Sinclair, že dostala odpovede 86% osobitne od žien, pretože ženy sú na diskrimináciu veľmi citlivé a pre nich tá otázka možno pozitívnej diskriminácie môže znamenať niečo úplne iné, než pre tých, ktorí kladú otázku. Takže ja si myslím, že mali by sme si byť voči sebe korektní a keď máme takúto štúdiu, ja by som navrhla, aby štúdiu, sekretariat preskúmal e, pôvod štúdie a keď táto štúdia je skutočná a je, má všetky, je to skutočná štúdia vedecky dokázaná, potom to predkladať výboru, a, pretože inak by sme mohli robiť e, nejaké veľmi dosť nesprávne závery alebo hodnotenia predsedajúca. Ďakujem pekne, dávam teraz na chvíľku slovo ešte pani Sinclair. Um, Ďakujem. Ešte k vašej poznámke. Kolegyňa práve povedala, že E, si odborníčka v tejto oblasti a potom povie, že otázka je absolútne nesprávna. E, v otázke sa nehovorí nič o pozitívnej diskriminácii. A keď sa na túto otázku pozriete na strane 3, tabulky 2, tam nie je ani zmienka o pozitívnej diskriminácii. Otázka, myslíte si, že je akceptovateľné alebo neakceptovateľné pre niekoho, aby bol preferovaný v prípade uchádzania sa o prácu? na báze niečoho. Nespomína sa tam nejakým spôsobom termín pozitívna diskriminácia. Jednoducho sa pýtame, a toto je skutočne nezávislé. Nezávislá organizácia, ktorá robí prieskum trhu alebo prieskumy. Takže to je jednoduchá otázka a výsledky sú naozaj um, prekvapujúce. Predsednička, ďakujem pekne. Ešte ja mám tiež e, jednu poznámku k tomuto výmene názorov medzi pani Parvanovou a pani Sinclair. Štúdie, na tú takúto štúdiu sa tu obraciame, avšak nie je spomenutá v e, samotnom texte z e, právy, takže musíme sa k tomuto potom vrátiť, keď budeme pripravovať pozmeňujúce návrhy. Poviem vám teda ešte termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. E, termín je 5. septembra do 12. Tieto pozmeňujúce návrhy sa predložia v angličtine, tak ako bolo rozhodnuté na, poslednom, na poslednej schôdzi. A hlasovanie vo výbore FAM bude koncom septembra a potom v Líbe 17. oktobra. septembra. Ďalší bod je teda návrh stanoviska k um, podpore Medzinárodného súdneho medzinárodného súdneho terminálu zo strany EÚ, akým spôsobom e, čeliť výzvam a prekonávať problémy. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, dámy a páni. V tomto návrhu stanoviska o podpore EÚ pre Medzinárodný súdny tribunál ide o veľmi dôležitý problém a to je otázka prenasledovania páchateľov závažnej trestnej činnosti voči e, ženám a v, e, deťom v masovom meradle, čo je v dôsledku ozbrojených konfliktov. Medzinárodný súdny tribunál je súd, ktorý je zodpovedný za mm, stíhanie e, vojnových zločincov a začal fungovať asi v roku 2000. Prebieha tam teraz veľa prípadov v júni súd eh, vydal zatýkač eh, na Moamara Kadáfiho, jeho syna a šéfa mm, libyskej spravodajskej služby sú obvinení z masových nasilňovaní eh, a násilia páchaného na ženách a takisto z odpočúvania, zastrašovania civilistov. Avšak e, efektívnosť tohto súdu je obmedzená medzinárodnou, alebo nedostatkom medzinárodnej solidarity. Napríklad Spojené štáty, Izrael neratifikovali zakladajúce zmluvy tohto súdu a Čína, India a Rusko nikdy k týmto nepristúpili. E, ďalej niektorí členovia tohto tri, súdneho tribunálu neplnia svoje funkcie z hľadiska, alebo povinnosti z hľadiska vyplývajúce z ich funkcií. A práve kvôli nedostatku tejto medzinárodnej solidarity alebo do určitej miery izolácie tohto súdneho tribunálu je, si tento vyžaduje podporu Európskej únie. A podporu na medzinárodnej scéne, aby sa poskytla pomoc eh, tretím krajinám, napríklad len vtedy, keď eh, pristúpia k podpisu založenia tohto súdneho tribunálu. Takisto mali by sme podniknúť jednotlivé kroky, aby sme podporili hlavných našich diplomatických partnerov, aby jednoducho uznali štatút tohto súdu. Myslím si, že Európska únia by mohla byť nám pomocná pri poskytovaní pomoci obetiam týchto zločinov, tým, že by zvýšovala pomoc humanitárnym organizáciám, ktoré pôsobia priamo v teréne, čo sa týka diplomácie. Mali by sme byť viac e, zapojení do spolupráce s e, osobitným splnomocnencom e, Európskej únie pre vojnové konflikty. Napriek tomu, že termín pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov je zajtra o 12. Chcel by som podporiť, aby viacerí kolegovia so mnou spolupracovali a by, rád by som si vypočul vaše pripomienky, aj kritické k moju návrhu stanoviska. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Šimanský. Šimanský. Slovo dávam pani Majsla. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, ich möchte mich auch bei dem... Äh, Ďakujem pekne. Ja by som chcela poďakovať autorovi stanoviska, pánovi Šimanskému. A pravda je, že správa AFETu, o ktorej tu teraz hovoríme na našom stanovisku, je veľmi podrobná, ale len v odseku 29 sa hovorí o deťoch a ženách a preto je také dôležité, že máme stanovisko nášho výboru, pretože skutočne vo výbore sme sa na vypočutiach sústredili na to, že práve v konfliktoch je sexuálne násilie každodennou praxou a nie je to prostred, ktorý by sa mal využívať ani vo vojnových zločinách. So stanoviskom súhlasím. No, následovnú vec by som rada povedala. Predložím to ako pozmeňujúci návrh. V bode B by bolo pre mňa dobré, keby sme poukázali ešte na to, že sexuálne násilie sa vo vojnách používa ako zbraň proti deťom a ženám. Je to tam tak podprhov všade uvedené, ale ja by som to rada uvedla explicitne, pretože podľa môjho názoru to nie je nič normálne. No a po druhé, v cekoch 5 a 6 vzťah k Medzinárodnému trestnému tribunálu nie je presne uvedený a preto je to trochu izolované v rámci kontextu. Autor správy v AFETE neustále poukazuje na to a preto predložím pozmeňujúci návrh, kde sa bude spomínať práve Medzinárodný trestný tribunál. No, no a inak ďakujem pekne za stanovisko. Ďakujem pekne, pani majster. Teraz pani Papadopoulou. Dúfam, že mám právo sa vyjadriť, lebo som naozaj za náhradnou členkou vo výbore FAM, e, aj keď som zo skupiny SND. Ale chcela by som ešte potom položiť ďalšiu poznámku smerom k pani Sinclair, že my e, za náhradní členovia máme rovnaké práva ako plní členovia. Takže ja mám právo byť aj tieňovou spravodajkyňou na túto správu. V tomto sme sa práve zhodli, pretože návrh stanoviska poukazuje na to, že ženy a deti sú znasilňované a sú prenasledované v konfliktoch a sú, veľkými, sú obeťami. A myslím si, že správa je veľmi dobrá. Existuje tu potreba presne zdôrazniť, že takéto stanovisko je absolútne nutné a ale ja by som chcela v tej správe ešte vidieť e, nie len um, spomenutie násilie v jednotlivých uh, konfliktoch, ale ja by som ešte chcela vidieť, ako OSN a EU hľadajú skutočné možnosti, ako implementovať tie rezolúcie. Pretože tým, že pochádzam z Cypru a že som aj sama bola utečenkyňou, tak e, viem, aké problémy sú často, ktoré sa týkajú utečencov, nezvestných osôb a podobne. Um, sú tu viaceré medzinárodné organizácie, ktoré sa e, prijímajú rôzne uznesenia a rezolúcie, ale tie však nikdy nie sú implementované. Takže e, myslím si, že tieto veci nie sú len, aby sme o tom hovorili, ale je treba zabezpečiť to, aby boli všetky rezolúcie implementované. To si vyžaduje mechanizmus. Ďalej, čo sa tu hovorí e, v tejto správe, myslím, že plne s tým súhlasím E, možno predložíme niektoré pozmeňujúce návrhy, aby sme prípadne e, rozšírili jednotlivé e, zločiny od, o, o psychické dôsledky sexuálnych znásilňovaní. Predsednička. Ďakujem pekne. Teraz dám slovo komisii, pánovi Vermanovi. Uh, e ďakujem, pani predsednička. Uh, ja, tu zastu- ja som z komisie, ale my nemáme k tomuto pripomienky. Ďakujem pekne. Dobrý predsednička. Teraz má slovo pán spravodajca Čimanský. Um, ďakujem za vaše slova. Počkam na vaše návrhy, ktoré ste spomenuli. Myslím si, že je tu veľa problémov. Pre mňa ako spravodajcu je podstatné to, kde sa hovorí, že dôležitosť tohto um, súdneho tribunálu je dosť podkopávaná či podsedevaná viacerými krajinami osobitne krajinami, ako je Rusko, Čína, ktoré majú problémy s e, dodržovaním ľudských práv, ale to by nás nemalo e, odrádzať. A práve keby e, keby tam tieto krajiny boli, možno by to nebolo až také efektívne. Skôr je to dôležité pre Európsku úniu, aby využila svoju silu a politický potenciál, pretože pre dosiahnutie politických a ekonomických cieľov často obetúvame naše hodnoty. To je jasný, toto je jasným príkladom tohto. Takže inak by som vám chcel poďakovať za vaše pozitívne úvodné poznámky, aj keď ich nebolo veľa. To je tiež e, dôkaz, že je pre nás e, pre šanca pripraviť pozitívny dokument, ktorý bude široko akceptovaný a prijatý. Predsedajúca, ďakujem pekne, pán Čimanský. A teraz čo sa týka termínov, termín je 31. august na pozmeňujúce návrhy. A hlasovať budeme 15. septembra vo výbore a v AFETE 11. oktobra. A na plenárke to bude v novembri. Uh, passamos ao último ponto. Nož, a posledný bod dneška je termín ďalšej schôdze. Budeme mať schôdzu 15. septembra v Štrasburgu od 9 do 10.30, od 8.30 do 10.30 a potom ďalšie stretnutie v Bruseli 11. oktobra od 9 do 12.30 a od 15 do 18.30. Týmto sme vyčerpali dnešný program. Prajem vám pekný deň.